Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Dobré ráno, vážené dámy a páni, srdečne vás e, vítam. Poprosil by som, aby ste zaujali svoje miesta. Pre tých, ktorí nerozumejú po nemecky, k dispozícii máme tlmočenie. Vážený pán minister, vážený pán Luka, Nikolau, kolega López Aguilar ako predseda výboru pre občianske slobody. Vážené dámy a páni, som veľmi rád, že nasledujúce dva dní vás budem e, môcť e, privítať v Európskom parlamente aby sme diskutovali o jednej z najťažších, najkomplikovanejších e, tém tejto legislatívnej periódy. Ehm, Ide o balíček ochrany e, údajov. Pôvodne e, v minulosti sa táto téma chápala ako nudná téma pre e, akademické kruhy, ale vieme, že ochrana údajov sa nás dnes bytostne týka všetkých a to e, v tých e, najrôznejších e, častiach nášho osobného života. Už keď online nakupujeme, ukladajú sa niekde naše osobné údaje, to isté sa deje, keď používame náš mobilný telefón a zasielame tým údaje z jedného miesta na druhé, údaje sa spol- spracovávajú na sociálnych sieťach, spol- spracovávajú ich naši zamestnávateľe, naše banky, naše vlády. Spracovávajú sa, keď e, si rezervujeme letenku alebo používame nejaký iný elektronický lístok a e, niekedy dokonca aj naše e, supermarkety ukladajú naše osobné údaje. Technologický pokrok a globalizácia sú teda úzko prepojené s uchovaním osobných údajov, s ich prístupom k ním, s E, prenosom údajov. Nové výzvy e, preto e, sa nám rysujú v súvislosti s ochranou osobných údajov a platnou legislatívou v tejto oblasti. Ak smiem poukázať na to, že v roku 1985, pred 17 rokmi ako člen Ehm, výboru parlamentu som e, sa e, spolupodielal na tvorbe e, platnej legislatívy. Musím vám povedať, že moje podklady z tohto roku 95 poukazujú na to, že dodnes sa nezmenilo jedno. A to nejasnosť v tom, ako sa narába s údajmi. Čo sa však zmenilo, je objem údajov, ktoré sa e, používajú a spracovávajú. Preto dnes v porovnaní e, s tým, ako to bolo predtým, e, je mnohonásobne viac internetových stránok, je 50-násobne viac používateľov internetu a 20-násobne viac používateľov mobilných telefónov. Na e, najväčšej sociálnej sieti momentálne je 219 eh, miliard fotografií. To je e, nepredstaviteľne veľké. A tieto zásadné zmeny e, ovplyvňujú náš spôsob, ako e, spolu pracujeme, ako trávime náš voľný čas, ovplyvňujú to e, často veľmi pozitívne, ale stáva sa aj, že naše osobné údaje e, sú uchované často na mnohých miestach a e, tým pádom tretím môžu poskytovať zaujímavé informácie, s ktorými sa všade na svete obchoduje, obvlášť v oblasti reklamy a obchodu. Preto by som vám chcel e, spomenúť niekoľko tém navrhovanej reformy, e, čo vám možno pomôže pri e, diskusiách aj vo vašich parlamentoch na túto tému. Myslím si, že východisko je jednoznačné. Ochrana údajov je základným právom. E, spomína sa to aj v základnej charte, e, kde sa spomína, že každá osoba má právo na e, ochranu údajov týkajúcich sa jej osoby. Ochrana údajov teda nie je moderným luxusom, je to e, súčasťou našej identity a integrity, našej e, osobnosti ako slobodných individuí. Je to určite typické európske právo, na ktoré môžeme byť hrdí a ktoré možno je inšpiráciou, ak to správne e, zvládneme aj pre ostatné regióny sveta. Najväčšiu ťažkosť tu v parlamente vidíme e, v tom, aby sme e, všetko e, mali v najaktualizovanejšej podobe a najaktuálnejšie, najmodernejším možným, najefektívnejším spôsobom chránili údaje. Takže ako vo svete Eh, online eh, môžeme ochranu údajov zabezpečiť, ako to môžeme uplatniť na eh, život našich detí, ktoré sa slobodne pohybujú v sieti. Ja mm, som rád, že národné agentúry ochrany údajov, ich miesto, že sa posilňuje a je dôležité, aby boli nezávislé, nezávislé Komisia navrhuje koordináciu aj ďalší rozvoj e, e, pomocou delegovaných aktov. V tejto súvislosti by som e, nechcel toho veľa spomínať, ale sú veľmi dôležité. Rozhodnutie, ktoré komisia v rámci delegácie získa, tak eh, to eh, je veľmi konkrétna otázka. Eh, týka sa to politických rozhodnutí, ktoré ovplyvnia architektúru celého systému. Preto my tu v parlamente budeme presne sledovať, čo je delegovaný právny akt a čo nie. Komisia, to by som tu chcel povedať aj v prítomnosti zástupcov komisie, u mňa e, má plné pochopenie e, v tom, že chce maximum delegovaných právnych aktov e, si ponechať vo svojej kompetencii, aby teda nebolo treba, aby všetko prebiehalo legislatívnym procesom. To nie je problém. To je pre každej exekutívy. Ani v mojom maličkom meste, kde som bol starostom, som nezažil e, opak, tak toto beží. E, je to najefektívnejší spôsob e, správy, preto chápem komisiu. V tomto neočakám od exekutívy, že by sa správala ako zákonodárca, ale naopak chcem povedať, neočakávateľ zákonodárcu, že exekutívu e, ponechá samu sebe. E, a v oblasti ochrany údajov e, tu nie sú žiadne diskusie. Tam, kde sa rozhodnutia týkajú základných práv, tam bude Európsky parlament naozaj presne sledovať, aby ochrana základných práv bola naozaj optimálna. Môžem vám povedať, dámy a páni, zo strany komisie aj rady, Eh, kolegovia z výboru pre občianske práva sú už v Európskom parlamente známi ako neobľúbení. Eh, takže je eh, dobré, že naši občania majú právo na ochranu osobných údajov. Druhou otázkou je aj, či poznajú e, tieto svoje práva. Preto našim cieľom je aj informovať ich o e, ich právach, pretože e, právo na ochranu osobných údajov by nemalo ostať iba teoretické a tu treba toho veľa dobiehať. Iba tretina občanov v EÚ vie, že existujú ich národné orgány na ochranu osobných údajov, ktoré majú vlastne strážiť ich osobné údaje. Nepoznajú teda tieto štruktúry. 70%, to je prekvapivé číslo, sa obáva, že e, údaje, ktoré zbierajú ich zamestnávateľia, sa použijú na iné účely, než e, tie e, pôvodne zamýšľané. Iba jedna štvrtina používateľov sociálnych sietí a ešte menej online nákupcov majú pocit, že majú plnú kontrolu nad svojimi údajmi. Zvlášť e, dôležité, e, e, dôležitá je skupina 15 až 24 ročných, tých, pre ktorých je digitálny svet samozrejmosťou. Táto cieľová skupina, ktorá s novými technológiami a sociálnymi sieťmi sa už narodila, táto e, e, generácia sa ešte menej než my zamýšľa nad e, týmito možnými nebezpečenstvami. Nie je si vedomá rizik, ktoré v tejto oblasti sú, preto je potrebné zdvíhať úroveň informovanosti v tejto oblasti. Takže aj vzdelanostná politika, aj v školách treba čo to zmeniť v tejto oblasti. A teraz e, k samotnému návrhu smernice. Spracovávanie osobných údajov je veľmi dôležité. Preto tá časť, e, kde sa údaje spolu e, spracovávajú na strane rôznych orgánov, je pre nás veľmi dôležitá, pokiaľ ide o napríklad políciu obzvlášť alebo prokuratúru. E, dnes je tam oveľa viac údajov, než napríklad pred 17, e, pred 17 rokmi. E, je to nutné, pretože iba tak môžu policajné orgány aj prokuratúra si správne plniť svoje úlohy, avšak ich zberateľská vášeň je tiež veľmi silná. A to sa môže dotýkať práv jednotlivcov treba, aby e, tieto dve e, časti boli vyvážené. A je to veľká výzva pre nás ako zákonodárcov čo ja ako predseda eh, Európskeho parlamentu nemôžeme akceptovať a viem, že eh, spravodajci kolegovia Druces a Albrecht, ktorí sú tu dnes eh, prítomní, zdieľajú moje obavy v tom, že tri roky po vstúpení Lisabonskej zmluvy do platnosti a odstránenia troch pilierov, štruktúry troch pilierov, sme opäť stojíme pred nebezpečenstvom, že sa vytvorili dva paralelné systémy Mám pocit, že e, tieto tri piliere existujú mimo budovy Európskeho parlamentu, ale musím pripomenúť, že e, e, zmluva ich odstránila. Návrhy smernice aj nariadenia sa preskutovávajú paralelne rovnakými štandardami a podobne. Tak, takýto, takýto prístup zmiešavania, pričom stále e, e, intergovernmentálna metóda bude uprednostňovaná. To sa mi nepáči a môžete e, si byť istí, že kolegovia, ktorí pracujú ako spravodajcovia v tejto oblasti, majú plnú podporu Európskeho parlamentu nie pre obsah, ale pre to, aby sme vyjadrili náš názor na takýto postup. Je dobré, aby e, na rade e, sa rýchlo postupovalo e, ďalej v tejto oblasti. O to sa snaží predsedníctvo. Pán minister musí v tejto súvislosti povedať, že cyperské predsedníctvo je vynikajúce v tejto oblasti. Veľmi konštruktívne sa s vami spolupracuje. Problémy, ktoré máme, nemáme. Kvôli predsedníctvu to tu musím zdôrazniť. Želáme si e, silný, moderný e, e, rámec, ktorý bude podporovať práva jednotlivcov, vnútorný trh a nebude zaťažovať jednotlivcov. Občania si však e, budú e, môcť využiť e, vnútorný trh až vtedy náplno, keď budú naozaj digitálnemu svetu môcť dôverovať a budú vedieť, že verejné inštitúcie ochraňujú ich osobné práva. Chcel by som vás vyzvať, aby ste nasledujúce dva dní konštruktívne, v prípade potreby aj konfrontatívne vyjadrovali svoje názory. E, máme veľký e, počet príspevkov z národných e, parlamentov, ktoré sme dostali už vopred a to z toho vyplýva, že mm, prebieha diskusia na túto tému v Európskom parlamente aj v národných parlamentoch a že chceme počas tejto diskusie úzko spolupracovať a že aj budeme úzko spolupracovať, čo je naozaj príkladné aj pre iné oblasti ak sa nám podarí vytvoriť komplementaritu medzi e, prácou národných parlamentov a Európskeho parlamentu, medzi národnými kontrolnými ochrannými e, štruktúrami a tou európskou, pretože my sme partneri, nie sme e, nepriatelia v oblasti tejto legislatívy. A preto je táto konferencia extrémne dôležitá. A e, musím povedať, že možno v druhom e, e, pol roku roku 2012 je to tá najdôležitejšia konferencia. Máme pred sebou naozaj veľmi veľa veľkých víziev. Skutočne zdá sa mi, že táto je však najdôležitejšia, pretože tu ide o identitu Európskej únie, identitu európskych štátov a európskych občanov, ako občanov Európy a občanov svojich krajín. Preto venujeme veľkú pozornosť e, tejto konferencii a preto ja ako predseda Európskeho parlamentu otváram túto konferenciu. Nevnímajte to ako náhodu, ale ako niečo, čo je naozaj zámerom. Ja som bývalý člen tohto výboru, ako som povedal, extrémne e, ma zaujíma práca tohto výboru e, vedie momentálne tento výbor kolega Juan Fernando López Aguilar, ktorý bol v minulosti ministrom Eh, justície vo svojej krajine a ako taký sa zaobral intenzívne tematikou ochrany osobných údajov. Eh, Želám vám teda eh, úspešnú prácu a chcel by som vás poprosiť, keď po ukončení môjho príhovoru odtiaľ to vybehnem, nie je to preto, že vás nemám rád, alebo že by som nemal rešpekt pred vašou prácou, ale jednoducho preto, že mám veľmi veľa ďalších termínov. Ďakujem pekne. Vielen Dank, President Schulz. Ďakujem pekne, e, predseda. E, Colleagues, members of the... Vážení kolegovia, poslanci, poslankyne, rovnako národní poslanci, poslankyne, e, dnes a zajtra tento toto medziparlamentné zasadnutie bude rozdelené do siedmých častí, takže ja začnem s praktickými informáciami. Tlmočenie máme vo všetkých 22 oficiálnych jazykoch. Nadchádzajúcich 20 minút e, budú hovoriť jednotliví rečníci, budú mať 10 minút každý, potom bude kolo otázok, odpovedí zo strany poslancov, poslanky Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov. 45-50 minút e, to bude trvať, čo znamená, že každý bude mať zhruba 10 minút, aby sa obrátil na jednotlivých rečníkov. Potom tu budú e, zriadenci, ktorí budú rozdávať e, lístky, vďaka ktorým sa môžu prihlásiť jednotliví rečníci do diskusie. Platí to pre europoslancov, ako aj pre národných poslancov. Môžu tam vlastne aj uviesť otázku, ktorú chcú položiť. Po týchto dvoch e, častiach do obeda bude obed formou bufetu a po obede budeme mať o tretej pani komisárku Redingovú, má na starosti parlamentné práva a spravodlivosť, takže prosím, rešpektujte harmonogram, tak aby sme mohli e, skončiť dnešný deň o 7. Potom máme večeru v reštaurácii poslancov tu v parlamente ako povedal predseda Šulc, my sa tu máme venovať spracovávaniu osobných údajov. Je to najdôležitejšia časť nášho každodenného života. A ide o akúsi kryžovatku, pretože e, máme mnohé nové E, technológie a taktiež e, globálne spracovávanie, ktoré je oveľa jednoduchšie a ľahšie ako kedykoľvek predtým. Čiže objem e, zozbieraných údajov, zdieľaných orgánov, pardon, údajov jednotlivými orgánmi, to naozaj prepoklo, potom uskladňované a spracovávané osobné údaje na celom svete vďaka cloud computingu znamená, že je možné e, uskladňovať takéto údaje na vzdialených serveroch a mať k ním prístup kdekoľvek na svete. Spracovávanie, zdieľanie informácií je preto súčasťou nášho života a využívanie sociálnych sietí je e, každodennou činnosťou, takže spracovávanie osobných údajov to je e, naozaj to najdôležitejšie pre mnohé podniky pretože ich činnosť vychádza práve z spracovávania údajov a e, spracovávanie zohráva čím ďalej tým väčšiu úlohu pre orgány činné v trestnom konaní prístup k mnohým e, údajom spracovaných súkromnými orgánmi, takýmito orgánmi činnými v trestnom konaní. To je naozaj e, veľká tendencia a treba sa tejto témy zhostiť. Ochrana údajov to je zásadné právo, je to článok 8 Európskej charty a článku 16 zmluvy o fungovaní EÚ. Ale treba e, pristúpiť čoskoro k revízii týchto ustanovení a presne o to ide v tomto medziparlamentnom zasadnutí ktoré sa čoskoro začne. Ide o to vytvoriť e, stabilný, konzistentný právny systém, ktorý by naozaj vyriešil všetky problémy. Európsky parlament podporuje ciele návrhov, ktoré sú na stole, čiže posilnenie práv dotknutých osôb, prehlbenie rozmeru vnútorného trhu, zníženie administratívnej záťaže, jedno rozhodné právo e, s, so zosúladenými systémami. Pre nás e, je toto vlastne jeden balík. Takže máme návrh smernice, ten už dosť pokročil, a návrh nariadenia taktiež už e, celkom v pokročilom štátiu. Sú tu obidvaja spravodajcovia dnes aj zajtra. Potom spravodajcovia Libe odprezentujú návrh správy v decembri 2012, čiže o pár e, mesiacov, ale včas na to, aby sme mohli orientačne hlasovať v na jar 2013. Potom je tu príspevok národných parlamentov a to naozaj je zásadné pre celý legislatívny postup. Sú tu odpovede na dotazníky zo strany národných parlamentov. Pred týmto zasadnutím musím povedať, že to taktiež veľmi užitočné. E, všetko to prispieva k legislatívnej práce Európskeho práci Európskeho parlamentu. Je to naozaj príspevok, ktorý určite E, budeme mať na pamäti. Takže dnešná dvojdenná schôdza nám poskytne bližší náhľad na tento balík a urobíme si názor, e, jasno v názore jednotlivých účastníkov. Ďalší rečníci sa vyjadria k samotnej podstate. Chcem sa ministru vobred poďakovať e, za účasť, za ich prezentácie, takže teraz bezodkladne by som dal slovo prvému rečníkovi do obednej časti. Máme tu ministra spravodlivosti, pána eh, Lukasa Luku. Eh, je vlastne zástupca rotujúceho cyperského predsedníctva rady. Potom máme pána eh, Jonasa Nikolau, predseda výboru pre právne záležitosti Cyperskej snemovne e, a potom e, pani Françoise Lebaj za generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť z Európskej komisie. Takže najskôr pán Jonas Nikolau. Máte 8 minút zhruba. Ďakujem pekne, pán predseda. Minister spravodlivosti pán Luka a, a pani Lebej z Európskej komisie, vážený pán predseda výboru López Aguilar, je pre mňa veľkou cťou, že môžem pred vás vystúpiť, predstúpiť a hovoriť vám o takej dôležitej téme, ako je revízia rámcových zmluv ohľadne ochrany osobných údajov. 24.9. som e, predsedala e, e, vo, vlastne som sa zúčastnila zasadnutia výboru LIBE a hovorili sme o ochrane osobných údajov v Európe a európskych občanov ako vlastne rešpektovať vzhľadom na veľkú modernizáciu súkromie občanov a e, prístup k ochrane údajov zo strany EÚ e, ukázal, že je dôležité tento balíček zrevidovať. Na tejto schôdzi, kde som bol prítomný, e, prebehla výmena názorov účastníkov a je jasné, že E, sa e, vlastne došlo k záveru, že platné e, návrhy budú schválené, veď tu máme úžasný technický pokrok a globalizáciu, tie však predstavujú nové výzvy v oblasti ochrany osobných údajov. Rád by som, rád by som však zdôraznil, že v roku 1993 sa E, odovzdávalo len 1% osobných údajov a zatiaľ čo v roku 2007 až 80 Hovoríme tu o počítačoch, o komputerizácii v oblakoch, in, o inteligentných kartách. Hovoríme tu o celej sérii sociálnych sietí, ktoré vlastne sú, s ktorými sa stretávame v každodennom živote a zanechávajú digitálne stopy všade. A prístup k ochrane údajov a e, jednoducho posúvanie údajov buď v rámci EÚ alebo tretím krajinám, e, k tomu dochádza neustále. E, viac ako 250 miliónov obyvateľov Európy bežne denne používa internet. Vzhľadom na to môžeme hovoriť o obrovskom množstve údajov, ktoré sú predmetom obchodu. To sú veľmi výrečné čísla a my musíme konať veľmi rýchlo, aby sme chránili našich občanov. A navyše je potrebné vytvoriť aj klímu dôvery, bezpečnosti vzhľadom na internet. Iba štvrtina používateľov internetu eh, eh, a 18 majiteľov eh, počítačov majú pocit, že kontrolujú svoje osobné údaje, avšak 90 občanov by chcelo, aby ich právo na súkromie bolo rešpektované. 72 má obavy, z toho, že naozaj sa príliš veľa dát zverejňuje a e, nekontroluje sa táto publikácia a preto táto smernica by mala urobiť veľký krok vpred. Až doteraz tu bola istá fragmentácia v rozličných členských štátoch a to viedlo k istej neistote s nepriaznivými dôsledkami pre vnútorný trh ale aj pre vytvorenie tohto pocitu dôvery v rámci EÚ. A preto je to veľká výzva. My potrebujeme legislatívny rámec, v rámci ktorého by sa obnovila rovnováha medzi ochranou údajov a reguláciou vnútorného trhu. Potrebujeme dôveru občanov a e, takisto potrebujeme dôveru internetových služieb. Potrebujeme neutrálnu legislatívu, ktorá na jednej strane bude reagovať na technologické zmeny a na druhej strane zredukuje administratívne kroky a umožní aplikáciu práv a občanov, práv a povinnosti občanov a firiem s tou najmenšou administratívnou záťažou, pretože práve to sťažuje e, prístup mnohých podnikov na tento trh, najmä malých a stredných podnikov, aby sme prekonali nedostatky e, v platnom nariadení. Komisia vzala do úvahy všetky tieto fakty a výzvy, a v januári 2012 predložila balíček návrhov, o ktorých teraz tu budeme hovoriť vo všeobecnosti, lebo to je taký všeobecný rámec zameraný na ochranu osobných údajov a máme tu aj návrh nariadenia na zlepšenie prevencie a odha- odhaľovania porušení zo strany e, súdnych a policajných orgánov, e, trestných činov a takisto e, sankcionovania. Rovnako tu hovoríme o práve na zmazanie údajov, lebo ak sa jeden človek rozhodne, aby jeho údaje boli od niekiaľ vymazané, má mať na to právo. A navyše treba súhlas e, na nakladanie s údajmi a občania by mali mať prístup k svojim údajom, ktoré poskytli a ďalej by sme mali vyžadovať a schváliť celú sériu noriem, ktoré by garantovali transparentnosť e, v poskytovaní údajov medzi jednotlivými poskytovateľmi služieb. Rovnako hovoríme o potrebe chrániť privátny život, lebo ochrana osobných údajov je dôležitá a treba ju brať do úvahy pri vypracúvaní celého systému. Navyše potrebujeme vedieť, akú stopu zanechajú tieto osobné údaje v prípade podnikov a firiem, ktoré realizujú isté akcie, ktoré môžu byť trestané. Je potrebné zmieniť sa o celej sérii ustanovení, ktoré sa týkajú ochrany mladistvých a detí mladších ako 13 rokov. Tu na je dôležitý súhlas rodičov alebo E, ľudí, ktorí sú zodpovední za tieto deti právnych zástupcov. My hovoríme, že jednotlivé podniky a firmy by mali mať celú sériu bezpečnostných opatrení, mali by zverejňovať e, porušenia noriem v oblasti ochrany údajov a navyše by tu malo byť také nejaké jednotné okienko, ktoré by umožnilo firmám, ktoré by prostredníctvom jedného jediného policajného alebo súdneho orgánu mohli byť zodpovedné za svoje konanie pred týmito orgánmi. E, táto smernica vyjadruje naše obavy, pokiaľ ide o prenos osobných údajov a ich poskytovanie tretím krajinám. Ide tu o celú sériu povinností a o opätovnú negociáciu istých aspektov spolu so súdnymi a policajnými orgánmi, najmä ak toto bolo ratifikované v národných parlamentoch. Táto téma ochrany údajov má, je mnohotvárna, veľmi citlivá záležitosť a je naozaj pravdou, že my máme možnosť ešte tieto veci vždy korigovať. Na to však budeme potrebovať spoluprácu všetkých, aby sme mali k dispozícii taký právny rámec, ktorý by zohľadňoval potreby všetkých občanov a aj vnútorného trhu v oblasti slobody pohybu údajov. Toto je nevyhnutné. Potrebujeme riešiť všetky tieto problémy a potrebujeme zlepšiť návrhy. Súčasná ekonomická kríza e, si od nás vyžaduje, aby sme vzhľadom na tento právny rámec, ktorý tu máme, aby sme si o ňom pohovorili. Ďakujem, pán Nikolov, ďakujem, že ste dodržali aj e, rečnícky čas. Teraz pán Lukas Luka, minister spravodlivosti cyperskej vlády a je teraz zástupcom cyperského predsedníctva a rady. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda výboru Aguilar, pani Lebajs Európskej komisie, vážený pán predseda Aguilar, výboru Libe Nikolaus z Cypru, dámy a páni. V prvom rade by som chcel poďakovať za pozvanie, ktoré ste mi poslali a za možnosť, že môžem pred vás dnes predstúpiť. Táto schôdza je mimoriadne dôležitá e, po prijatí Lisabonskej zmluvy, kde okrem iného e, sa hovorí o zvýšení úlohy Európskeho parlamentu, ktorý sa stal spolu legislátorom pri schvaľovaní európskych legislatívnych návrhov. E, dnešná téma je návrh komisie v oblasti reformy právneho rámca ochrany osobných údajov. To je veľmi dôležitá výzva pre cyperské predsedníctvo a pre Európsku radu. E, komisia navrhla nový balíček zmien, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov občanov EÚ. Je tu vlastne jeden návrh všeobecného nariadenia a potom je tu ešte smernica. Cieľom oboch týchto úprav je riešiť a upraviť oblasť právnej, súdnej spolupráce a v trestnej oblasti. Hovoríme tu o jednej z priorít cyperského predsedníctva, lebo pre nás je to veľmi dôležité. Je to dôležitý aspekt aj pre všetkých európskych občanov. Cyperské Predsedníctvo berie tento e, tieto dve, dva návrhy ako jeden balíček a preto počas nášho predsedníctva to budeme riešiť na expertnej úrovni, tak nariadenie ako aj smernicu. Návrh nariadenia odvoláva smernicu 95 lomené 46, to bol právny rámec ochrany ľudských práv a modifikuje smernicu 2002 lomené 58 ohľadne ochrany osobných údajov v oblasti elektronickej komunikácie. Schválenie tohto nového právneho rámca je nevyhnutné vzhľadom na to, že musíme lepšie čeliť výzvam, e, ktoré vystávajú z technologického pokroku a globalizácie, ale aj z harmonizácie E, ku ktorej nás vedú nové povinnosti vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy. Preto komisia chce bdieť nad tým, aby tu bola e, vyššia úroveň ochrany osobných údajov, aby boli posilnené práva európskych občanov a predovšetkým mladistvých. Ďalším cieľom je e, zvýšiť dôveru občanov tak, aby Európska únia bola základným e, aktérom v oblasti digitálnej ekonomiky a aby mohla svoju úlohu potvrdiť aj na medzinárodnej scéne v oblasti cezhraničného toku informácií. Mm, preto je pre nás tento e, cieľ veľmi dôležitý. My nebudeme šetriť úsilím, lebo chceme zohľadniť všetky obavy, všetky námietky, chceme zohľadniť e, všetky návrhy a chceme zároveň zachovať rovnováhu. Nezabúdajme, že tento právny rámec v budúcich rokoch bude upravovať náš život, obchody, priemysel, e, firmy a preto naše predsedníctvo e, si stanovilo za cieľ odovzdať e, írskemu predsedníctvu kvalitnú prácu, ktorá bude slúžiť ako základ pre ďalšiu prácu na tejto téme. Ako viete, toto nariadenie sa týka tak verejného ako aj privátneho sektora a je tu celá séria inovačných myšlienok a pojmov, ako napríklad právo na zrušenie, vymazanie údajov, napríklad právo na vymazanie fotografie z internetových strán alebo aj e, skladanie istých účtov. To sú všetko veľmi dôležité e, veci pre e, túto smernicu. No a potom tu máme veľmi dôležitú myšlienku v, tejto smer- v tomto nariadení a to je jednotné, tzv. jednotné okienko, ktorého cieľom je zjednodušiť administratívne vybavovanie tak, aby európske občania sa mohli obrátiť iba na jeden orgán e, zameraný na ochranu osobných údajov a simultáne by podniky boli zodpovedné pred jedným orgánom. E, toto všetko predpokladá vytvorenie istých mechanizmov konvergencie, aby sme mohli prijať isté kroky e, spoločne a všetky vlastne orgány, ktoré e, majú dohľadný charakter, aby mohli sankcionovať, aby mohli kontrolovať. Zároveň toto nariadenie umožňuje, aby gestory týchto údajov e, povinne plnili isté, isté predpoklady, ako napríklad právo na súkromie. To znamená, že prijímanie ochranných opatrení v okamihu, keď sa objaví nová technológia. Vyhodnocovanie dopadu tejto technológie na privátny život ľudí skôr, ako budú prijaté e, príslušné rozhodnutia. Preto my naozaj potrebujeme tento text nariadenia vylepšiť a my budeme v tomto smere pracovať. Všetci sme uznali, že potrebujeme jasný text, potrebujeme taký právny nástroj, ktorý nebude mať sivé miesta, ktorý bude zároveň transparentný a zároveň sa musíme vyhnúť takým situáciám, ktoré by nás priviedli do slepých uličiek a ktoré by eventuálne stanovili hrádzu E, e, technologickému rozvoju, či už podnikov alebo občanov. No a pokiaľ ide o návrh smernice, veľmi dobre viete, že toto bude mať dopad na národnej a cezhraničnej úrovni. Hovoríme tu o transfere údajov v rámci EÚ, ale aj o transfere údajov tretím krajinám. Táto smernica pozmení alebo zruší rámcové rozhodnutie 2008 lomené 287, kde sa hovorí o transfere osobných údajov členských krajín EÚ tretím krajinám. Na tomto pracuje Europol a Eurojust. Táto reforma, táto revízia právneho rámca je nevyhnutná vzhľadom na Lisabonsku ku zmluvu, ktorá si vyžaduje isté normy v oblasti ochrany osobných údajov aj v oblasti e, súdnej a policajnej spolupráce. A takisto aj v oblasti posilňovania spolupráce medzi e, orgánmi, ktoré e, sa zaoberajú dohľadom nad ochranou údajov. Toto sa preskúmalo na technickej úrovni v septembri a dúfam, že my budeme túto prácu naďalej môcť realizovať počas nášho predsedníctva. Nie je tu málo ťažkostí, ale my vyvíjame naše úsilie. Rovnako je pravdou, že v rade odzneli isté výhrady, ale napriek tomu budeme naďalej pracovať na tejto smernici, a v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom sa pokúsime nájsť čo najskôr spoločné riešenie. Pokiaľ ide o technokratickú úroveň, tak pracujeme v pracovnej úrovni DAPIX v Rade a cyperské predsedníctvo naprogramovalo 6 dvojdňových schôdzi, a máme isté témy, ktoré tu vyvstali, pokiaľ ide o tento návrh nariadenia a ktoré zaujímajú členské štáty, sa vlastne prerokujú a videli sme na Rade pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti minulý júl v Nikozii. Tam sme dostali jasný mandát a preto sme si naplánovali celú sériu schôdzí skupiny eh, priateľov predsedníctva. No a aby som bol stručný, toto bude nevyhnutný krok vzhľadom na administratívne náklady, ktoré celá táto problematika znamená pre podniky, najmä malé a stredné podniky. A bude potrebné tieto eh, ustanovenia aplikovať tak v privátnom, ako aj vo verejnom sektore. A sú to ešte ďalšie veci, o ktorých hovoril pán Šulc. No a na záver chcem zdôrazniť, že aby sme dosiahli naše ciele, e, spolupráca s vami je nevyhnutná a základom, lebo od toho závisí náš úspech. Parlament je našim hlavným partnerom a preto je potrebné pracovať spoločne, aby sme dosiahli dobrý výsledok, potrebujeme právny nástroj v oblasti ochrany údajov, ktorý by posilnil e, úrady, ktoré musia bdieť nad ochranou osobných údajov a zároveň tvorí a predstavuje nástroj pre ekonomický rast a prosperitu našich občanov. Ďakujeme teraz pani Françoise Lebaj za generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V prvom rade dovolte, aby som povedala, že Komisia si veľmi cení dialog s národnými parlamentami. My si plne uvedomujeme ich príspevky. Zareagovali viaceré parlamenty a sme odhodlani zohľadniť návrhy a pripomienky. Táto diskusia naozaj prichádza v tom najsprávnejšom čase. Teraz totiž to rokujeme s Európskym parlamentom a s radou, ktorí sú spolu zákonodarcovia, takže naozaj vaše príspevky dnes e, a zajtra budú veľmi ocenené. Viacerí ste už e, počuli o ochrane údajov aj dnes ráno a ja za komisiu by som sa snažila naznačiť, aké boli naše úmysly, keď sme vypracovávali tak návrh smernice, ako aj návrh nariadenia ohľadne ochrany údajov. E, časťou, časť odpovede už je v nadpise dnešnej časti e, budovanie dôvery v digitálnom a globálnom svete. Vypočuli ste si predchádzajúcich rečníkov, ktorí hovorili o tom, ako sa rozvinulo spracovanie údajov a bude sa ďalej rozvíjať. Takže my, keď sme vypracovali tento návrh, tak sme v prvom rade chceli posilniť práva jednotlivcov. My naozaj chceme, aby jednotlivci mali kontrolu nad svojimi údajmi a preto e, navrhujeme právo na zabudnutie, potom e, prenositeľnosť údajov, aby ste mohli získať kópiu vašich údajov a e, poskytnúť ich inému poskytovateľovi služieb chceme navrhnúť e, opatrenia, ktoré zaručia transparentnosť pre jednotlivcov, aby ste vy ako jednotlivec vedeli, čo e, podnik e, alebo nejaký, nejaká verejná nejaký verejný orgán má o vás ako informácie. Je to dôležité na budovanie dôvery v takomto digitálnom svete. Robíme to hlavne s cieľom ochrániť občanov ale taktiež si myslíme, že to je naozaj v záujme aj podnikov toto budovanie dôvery. My sme uskutočnili viaceré štúdie a boli sme v kontakte s mnohými aktérmi pri vypracovaní týchto návrhov a všetci nám potvrdili, že mnohí spotrebitelia nemajú dôveru v digitálne prostredie a preto napríklad nenakupujú na internete alebo neposkytujú údaje na nejaké iné ciele. To teda je e, skutočne prvý cieľ, ktorý sme mali na pamäte. Na pamäti ochrana jednotlivcov a budovanie dôvery v digitálnom prostredí. Druhý cieľ, ktorým sme sa riadili, bol nasledovný. Išlo o zjednodušenie právneho rámca v záujme ochrany údajov. Keď sa pozriete na to, čo sa deje teraz pri ochrane údajov, tak máte 27 režimov ochrany údajov a to preto, že máme platnú smernicu, E, táto smernica už bola e, milníkom vo veciach ochrany údajov, ale e, táto smernica potom bola rôznym spôsobom transponovaná, ako už to pri smerniciach chodí v jednotlivých členských krajinách. Toto veľmi stiažuje život podnikov. Ak ste podnikom, ktorý pôsobí v EÚ, tak uh, Musíte ovládať legislatívu vo všetkých 27 členských krajinách. Eh, máte viacero eh, orgánov ochrany a my toto chceme eh, zjednodušiť. No a preto sme sa rozhodli pre nariadenie, ktoré sa bude priamo uplatňovať a bude tu jedna platná legislatíva pre celú EÚ. Týmto sa Chceme uistiť, že ušetríme e, podnikom ročne 2,3 miliardy eur. A ďalšia vec, podniky a jednotlivci budú mať dočinenia iba s jedným orgánom ochrany údajov a podniky, ktoré pôsobia vo viacerých členských krajinách, e, z tohto naozaj budú veľmi ťažiť, pretože budú e, vedieť, e, na ktorý orgán sa e, obráti, teda podľa toho, kde budú mať ústredie. To je hlavné zjednodušenie. Ďalšia vec, na ktorú sme mysleli. Keď sme vypracovali tieto administratívne opatrenia, na správovanie systému, tak sme chceli zabezpečiť špecifické postupy pre malé a stredné podniky. Tie predstavujú 99 našich podnikov. Samozrejme chcú rešpektovať ochranu údajov, aj to robia. My však chceme znížiť administratívnu záťaž a v našom návrhu vidíte špecifické opatrenia. Pre malé a stredné podniky napríklad nemusia mať e, pracovníka zodpovedného za ochranu údajov, nemusia robiť hodnotenia dopadu, nemusia vypracovať všetky tie dokumenty, ktoré vyžadujeme od veľkých podnikov. Je tu samozrejme jedna výnimka, napríklad tie malé a stredné podniky, ktoré špecificky spracovávajú chulostivé údaje, ale veľká väčšina malých a stredných podnikov e, naozaj je oslobodená od e, tejto záťaže, od týchto požiadaviek. Tretí cieľ, ktorý sme sa riadili, je nasledovný chceli sme, aby naša legislatíva obstala v čase ak máme príjmať nejakú legislatívu na európskej úrovni, tak potom naozaj musí obstať v čase. Nebudeme musieť potom dlho vypracovať nové právne normy kvôli nejakým technologickým zmenám. Tomuto sa chceme vyhnúť a preto chceme trvácnu legislatívu. A my sme preto navrhli viacero opatrení ktoré toto majú e, zabezpečiť. E, niečo už spomenul predseda Šulc. Ide o delegované akty. E, dovolte pár slov k týmto delegovaným aktom. Je to možnosť na to, aby komisia na základe nariadenia a samozrejme pod dohľadom rady a parlamentu mohla vysvetliť eh, podrobnosti, ktoré nie sú v nariadení. Ale nejde o revíziu, iba o akési objasnenie nariadenia. A preto delegované akty eh, vnímame ako niečo, čo zaručí pružnosť a to je dôležité pre presne tú legislatívu, ktorá má obstať v čase. Takže máme ustanovenia takéhoto typu, ale keďže čas beží, tak pár slov ešte k smernici. Smernica sa zameriava na orgány činné v trestnom konaní, na presun údajov presne v tomto konkrétnom súdnom a policajnom kontexte. Náš návrh je skutočným zlepšením v porovnaní so súčasným rámcovým rozhodnutím. V prvom rade preto, že na implementáciu bude mať dohľad tak komisia ako súdny dvor európskych spoločenstiev. A to nie je tak v prípade v súčasnosti pri rámcovom rozhodnutí. Taktiež navrhujeme, aby táto smernica na rozdiel od rámcového rozhodnutia pokrývala nielen cezhraničné, ale aj vnútroštátne spracovávanie údajov policajnými a súdnymi orgánmi Hlavný dôvod je nasledovný. Je čím ďalej tým ťažšie rozlíšiť e, cezhraničné e, od vnútroštátnych situácií. No a my sme sa radili s viacerými aktérmi a všetci povedali, že je to skoro nemožné. Takže sme sa rozhodli pre zahrnutie obidvoch situácií taktiež chceme zharmonizovať možné obmedzenia alebo výnimky zo všeobecného pravidla. E, zatiaľ sú tu pochopiteľné výnimky pri e, výkone e, platného práva, ale sú tu rozdiely a preto navrhujeme harmonizáciu kritérií pre tieto výnimky, čo by malo za výsledok obmedzenie práv jednotlivcov. Takže sú tu mnohé ustanovenia, ktoré uplatňujú zásadu ochrany údajov e, aj v oblasti policajnej súdnej e, spolupráce. Samozrejme sú tu potrebné opatrenia pre túto osobitnú oblasť. Takže záverom chcem povedať, že my teraz e, pracujeme s radou a parlamentom. A ako už e, bolo povedané, je tu veľká podpora e, návrhu komisie. Samozrejme sú ešte otvorené otázky, problémy, ale my sme pripravení sa im konštruktívne venovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani Lebaj. Teraz e, sa pustíme do e, rozpravy. Máme 5 e, žiadostí o slovo, takže pustíme sa do toho a potom budeme mať ešte kolo odpovedí našich ročníkov. Prvá otázka je od pani Michel Batet e, zo španielského senátu. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcem pogratulovať Európskemu parlamentu a poďakovať za organizáciu tohto zasadnutia. My, e, poslanci z členských štátov, vítame, že máme možnosť sa na nej zúčastniť. Chcem poďakovať komisii za iniciatívu predložiť tento nový legislatívny balíček, ktorého úlohou je aktualizovať existujúcu legislatívu v oblasti ochrany údajov a konkrétne e, si myslím, že je to veľmi pozitívna záležitosť, pretože e, objem informácií exponenciálne stúpa. Máme tu kritérium e, teritoriálnosti, ktoré je zastarané, pretože celý svet je dnes už online. Preto je to aj pozitívna vec, lebo chceme reagovať koordinovanejšie aj s členskými štátmi, pretože smernica 95 bola veľmi nerovnomerne transform, e, pre, bola implementovaná v jednotlivých členských štátoch a preto takýto nástroj ako nariadenie, o ktorom ste hovorili a ktoré ste predstavili, je veľmi užitočné. E, ďalej je treba vyjasniť aplikačné pole a aj mimo, Európskej únie, lebo aj to sa týka e, osobných údajov občanov EÚ. V tomto kontexte aktualizácie si myslíme, že sú tu veľmi dôležité ciele. Poprvé, aby vlastne nová smernica a nariadenie boli efektívne, aby skutočne chránili osobné údaje občanov a nepred, nepredstavovali príliš veľké náklady pre firmy a po druhé malo by to byť trvalé. To znamená, že táto legislatíva by nemala byť prepojená na konkrétne technologické inovácie, pretože takto môže veľmi rýchlo opäť zastarať. Opakujem, e, že zdieľam túto dôveru, ktorú nám tu signalizoval pán Nikolau. My si myslíme, že naozaj táto legislatíva musí byť efektívna a preto je potrebné zreformulovať alebo premyslieť niektoré e, časti nariadenia, napríklad článok 17, ktoré hovorí o práve na e, vymazaní, zabudnutí, zrušení a tu by som rada vedela, aký je názor členov predsedníctva a potom aj pokiaľ ide o vyhľadávače, aký je názor na tieto vyhľadávače, pretože my si myslíme, že redakcia v tejto oblasti nie je dostatočne jasná a špecifická. My nepovažujeme vyhľadávače za neutrálne agensy, e, lebo lebo máme tu predsa aj intelektuálne vlastníctvo a zároveň tu máme aj právo na e, privátny život a informácie občanov. Takže musíme vždy mať na zreteli občanov, ktorých chceme chrániť. A ako konať v ekonomickej kríze, ktorá má devastačné dôsledky? Ja si myslím, že je veľmi dôležité e, posilniť demokratický aspekt a preto si myslíme, že delegované akty, ktoré sú upravené v legislatíve navrhnuté komisiou, sú príliš prehnané. Nie sú to exekutívne akty, to znamená, že majú istý legislatívny charakter a myslím si, že väčšia demokratická legi e, legitimita by bola oveľa užitočnejšia pri prístupe k týmto oblastiam. Italian Senate, Teraz za talianský senát, pán, pani Legrini. Ďakujem pekne. Taliansko je určite za tento um, reformný balíček v oblasti ochrany osobných údajov. Chcela by som však povedať, že si myslíme, že by tu mal byť určitý limit, pokiaľ ide o reformu a nástroje v oblasti eh, justičnej a policajnej spolupráce a trestnoprávnej spolupráce, eh, normy týkajúce sa Europolu a Eurojustu. Eh, pozitívne však vnímame tento návrh ako pokus definovať vyššie štandardy v celej Európskej únii v tejto oblasti. Avšak E, sú to aj určité kritické e, body týkajúce sa subsidiarity. V prvom rade e, témou sa zaoberáme bez, to, bez toho, že by sme si uvedomovali, že sa týka naozaj ústavných, ústavnoprávnych záležitostí jednotlivých členských štátov. A po druhé, pokiaľ ide o definíciu homogénnych štandardov, Ehm, je tu riziko, že ehm, tam v tých členských štátoch, kde sú už teraz lepšie úpravy, ehm, by sa dôsledkom tejto smernice mohli zhoršiť. A takisto e, nie je e, dobré ani, aby Európska komisia e, pomocou delegovaných aktov získala také veľké právomoci, ako sa navrhuje Ide napríklad o e, transfer údajov e, tretím krajinám. To považujem za veľmi riskantné. A e, ďalej tiež z pohľadu subsidiarity článok 51 jednotné kontaktné miesto, na ktoré sa môže obrácať občan. Tiež si myslíme, že Ehm, by tu došlo eh, k zhoršeniu a eh, napriek teda pozitívnemu rozhodnutiu eh, reformovať tieto úpravy pomocou nariadenia. Myslíme si, že ak by k tomu došlo, nariadenie by muselo byť oveľa presnejšie ako napríklad pokiaľ ide o právo na zabudnutie alebo aj článok 21 zaobchádzanie s osobnými údajmi. Inak by sme e, tu mohli vytvoriť e, veľkú klímu neistoty, e, pokiaľ ide o členské štáty. Ďakujem pekne. Slovo má a teraz člen Národného poľského parlamentu pán Richard Kalist. Na dve minúty, pán Kalist. Máte slovo. Ja rovnež gratulujem Komisii Európejskej Aby som chcel tiež eh, zablahoželať komisii za jej iniciatívu, poďakovať jej za ňu. Ďakujem aj parlamentu za to, že zorganizoval toto spoločné medziparlamentné zasadnutie. Ochrana údajov eh, by sa mala e, prepracovať novým spôsobom, e, zabezpečiť. Návrh komisie nie je dokonalý v tomto smere. Hovorí sa o elasticite v tejto súvislosti. E, tam, kde je tu však príliš veľa takýchto ehm, miest, e, ktoré sú príliš elastické a e, bolo by potrebné lepšie upraviť viaceré body, e, ktoré momentálne ani nie sú pod kontrolou parlamentu. Takisto aj článok 17, právo na zabudnutie je príliš nejasne sformulovaný. Nedefinujú sa tam tretie osoby, napríklad e, vytvára e, nie je teda jasné, kto je treťou e, osobou. Pri tom, ako je formulovaný tento článok, je to trošku nejasné. Spomína sa tam zmluva Európskej únie, druhá kapitola, ale nie je jasné, aké časti tejto kapitoly presne máme na mysli. A podobne takýchto príkladov je tu viac, kde sú nejasnosti, tovary a služby poskytované poskytovateľmi, ktorí nemajú sídlo v EÚ. Potom je tam aj otázka jazyková. Mm, otázka správcov, e, ktorí majú sídlo mimo EÚ, iba dočasná prítomnosť sa tam spomína. Takisto máme e, problém s medzinárodnými dohodami, pretože často sa e, používajú osobné údaje napríklad eh, pokiaľ ide o naše vzťahy s Bieloruskom. Eh, a takéto prípady nie sú eh, jasne podchytené v tomto texte. Opakujem, máme otvorenú pozíciu, ale boli by sme radi, keby sa v texte viacero miest ešte špecifikovalo. Ďakujem. Teraz na ďalšie minúty má slovo člen Európskeho parlamentu. Janta Filides. Ďakujem. Eh, ďakujem eh, rečníkom, ktorí sa doteraz vyjadrili. Chcel by som spomenúť dve veci. Keď eh, si pomyslíme to, čo sme, na to, čo sme si vypočuli zo strany pána Nikolaua, vidíme, že vypracovanie rámca predsa len uh, predstavuje niečo vysoko aktuálne, pretože my všetci dnes používame e, tablety, online banking, internet, e, smartfóny. Je to naozaj veľmi aktuálna téma. Napriek tomu však mám dojem, že príliš pomaly e, pracujeme v tejto oblasti. A druhá poznámka, tu v Európskom parlamente by sme vlastne očakávali, aby eh, tu pre nás nariadenie stanovilo veľmi jasný právny rámec. A teraz eh, nakoniec mám situáciu, keď máme jednu smernicu a jedno nariadenie, eh, téma je rozdrobená a ja to si myslím, že to môže viesť k určitým k príliš veľkému manevrovaciemu priestoru a k medzerám, čomu by sme sa chceli vyhnúť práve preto by bolo dobré, aby sme sa naozaj sústredili na ochranu osobných údajov, na jednotú formuláciu v tejto oblasti, pokiaľ ide o osobnú identitu, e, právny záujem, verejný záujem. Ide o to, aby sme vytvorili naozaj e, dôveru, ale ako je to možné, ak e, pravidlá hry nebudú jasné. A e, tretia pripomienka z mojej strany, aj keď by sme teda prijali tieto dva rôzne nástroje, smernica obsahuje naozaj veľmi nízke požiadavky, pokiaľ ide o orgány v tejto oblasti. A to je zložitá záležitosť, pretože um, orgány dnes potrebujú oveľa väčší prístup k ehm, databázam, ktoré spravujú ehm, tretie súkromné osoby. A ako rada chce vysvetliť toto rozdrobenie právnych nástrojov? Bol by som rád, keby sa k tomu vyjadril zástupca rady. Ďakujem pekne. Teraz členka Eh, holandského parlamentu, pani Gest Humer. Ďakujem za to, že mám možnosť položiť eh, otázku. Myslím, že moju otázku by najlepšie mohol, mohla zodpovedať eh, pani Françoise Labej. Prečo by sme nemali Eh, namiesto toho, aby sme tu stanovali hranicu pri malých a stredných eh, podnikoch, nemali by sme sa sústrediť skôr na eh, objem osobných údajov, ktorý spracováva určitá firma. Všetci chceme chrániť malé a stredné podniky pred tým, aby nemuseli eh, mať príliš veľa právnych záväzkov, ale eh, namiesto toho, aby sme rozmýšľali nad tým, či nejaká firma je veľká alebo malá, možno by eh, sme sa mohli zamyslieť nad tým, čím sa zaoberá nejaká firma. Mohlo by sa stať, že firma, ktorá má len 10 zamestnancov, bude spracovať údaje 10 miliónov obyvateľov, takže nebolo by zmysluplné zamyslieť sa nad touto hranicou. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz opäť Polský národný parlament. Pán Andrej Gázevský na nasledujúce dva minúty má slovo. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ja by som chcel nadviazať na to, čo povedal kolega za výboru pre spravodlivosť. Um, na parlamentnej úrovni, aj e, na úrovni expertov. E, je tento návrh podrobovaný konzultáciám. E, ja by som chcel k tomu, čo povedal kolega Kališ, ešte doplniť pár bodov. A odvolám sa pritom aj na kolegyňu z talianského parlamentu, ktorá sa vyjadrila k tomu jednotnému kontaktnému miestu sú tu viaceré e, varianty v tejto súvislosti, ako možné riešenia. Myslíme si, že je ťažké e, takýmto e, spôsobom v aktuálnej realite zabezpečiť právo na zabudnutie. momentálne je to veľmi málo kontrolovateľné. Máme teda dojem, že je e, ťažké tento princíp e, uplatniť. A potom firmy, ktoré nerešpektujú citlivé údaje týkajúce sa napríklad zdravia. E, tieto údaje sú mm, postupované ďalej táto oblasť ešte nedostatočne chránená. E, Nie, teda, sa to myslím v e, textoch. Je potrebné teda návrhy e, prispôsobiť aj v tejto oblasti, pretože práve v tejto oblasti je veľmi veľa obav. Nemalo by sa to ponechať všetko iba na delegované akty, mali by sme byť oveľa presnejší už v samotných návrhoch. Ehm, je teda celý e, rád e, otázok. Viem, že bolo ťažké e, pridržať sa rečníckého času. A ešte stále máme trošku času na to, aby sme si vypočuli odpovede na otázky. Myslím si, že môžeme začať v tom istom poradí, ako keď sme začínali. Možno 3-4 minúty by som dal každému rečníkovi, aby zareagoval na otázky. Ako prvý bude mať slovo pán Nikolau. Η Takže prvá otázka. Prvá otázka sa týka dôvery občanov. Musíme si uvedomiť, že efektívna legislatíva, ktorá vzbudzuje dôveru o občanov e, svojim textom, by mala získať a e, dôveru občanov celou sériou práv, ako je napríklad e, prístup, korekcia alebo vymazávanie údajov, aj keď je isté, že existujú isté ťažkosti a nie vždy sa dá aplikovať táto možnosť. Nazdávam sa však, že e, vďaka technológii, ktorou disponujeme, môžeme nájsť riešenia pre tento problém vymazávania údajov. To je veľmi dôležitá vec. Ďalšou dôležitou vecou je možnosť obrátiť sa na zodpovedné orgány a žiadať napríklad e, ist, isté veci od týchto firiem. E, toto by sme mali ošetriť v nariadení, lebo musíme sa snažiť zvýšiť dôveru občanov. Nariadenie by sa malo aplikovať rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátov. Pokiaľ ide o pána Trianda Fidlidesa, prečo sa e, to, prečo je také dôležité rokovať o e, tejto záležitosti, keď chceme zachovať ľudské práva, keď ich chceme chrániť zákonmi, tak hovoríme o právnych nástrojoch veľmi komplikovaného charakteru, možno o najkomplikovanejších nástrojoch. A preto, keď tieto práva okrem toho, nejakým spôsobom sú v rukách firiem a my chceme nájsť istú rovnováhu, tak potrebujeme dialog, potrebujeme debatu, dostatočne širokú diskusiu, aby sme našli uspokojivé riešenie aj správneho hľadiska a aby to uspokojilo našich občanov. Ja si nemyslím, že toto oneskorenie je veľmi významné. Samozrejme, že Hovoríme tu o veľmi dôležitých záujmoch, ktoré budú týmito právnymi nástrojmi dotknuté, ale potrebujeme čas na to, aby sme našli riešenia. Pokiaľ ide o delegované akty, tak ich je veľmi veľa a my ako Národný parlament na Cypre sme povedali, že by bolo potrebné opätovne si e, túto tému nastoliť je však pravdou, že súčasne je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že delegované akty musia byť ošetrené príslušnými nariadeniami. My nemôžeme nimi jednoducho znížiť to, čo je obsahom nariadenia. E, našim rámcom musí byť nariadenie. To musí byť jasné. Ďakujem. Mr. Luka. Teraz pán minister Luka. Ja chcem nadviazať na to, čo povedal pán Nikolaus, keď hovoril o delegovaných aktoch. Ja si myslím, že to je e, hlavná otázka, ktorou sa znepokojujú všetky členské štáty. Ja som si to všimol a beriem to do úvahy a preto sme to nastolili aj na neformálnej rade v júli v Nikozi, ako som už o tom hovoril. A práve na tejto neformálnej rade sme sa rozhodli, že musíme nájsť spôsob, ako zredukovať tieto delegované akty. E, istým spôsobom to bol taký všeobecný názor, ktorý vzýšiel e, z tejto rady. A teraz by som chcel ešte uviesť také všeobecné hodnotenie, pokiaľ ide právo na vymazanie alebo zabudnutie. Sú tu isté technické ťažkosti, ale na druhej strane je to prvý krok k tomu, aby sme mohli túto vec kontrolovať. Aby to mohli kontrolovať samotní užívateľia a preto je veľmi dôležité, e, aby to bola základná téma a aby sme ju vyriešili, pretože ju musíme vyriešiť. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Triandy Filides, Prečo tu došlo k tejto fragmentácii e, nariadenia smernica? Už som to povedal v úvode. To sú dve témy, ktoré sú e, vlastne veľmi úzko navzájom prepojené a pre, bežia paralelne. E, za posledné dva mesiace sme začali skúmať obsah prvých článkov smernice a nariadenie, znenie nariadenia. A doteraz sme mali 27 rozličných legislatív e, a to neprinášalo dobré výsledky. A teraz s týmto nariadením chceme dosiahnuť to, aby sme disponovali flexibilnejšími právnymi nástrojmi, ktoré by dali členským štátom možnosť aplikovať istú sériu výnimiek na národnej úrovni. Samozrejme sú tu isté problémy. E, ja to netajím. Máme tu tri inštitúcie, parlament, radu, komisiu a navyše musíme hovoriť eh, s firmami, s podnikmi, to je nevyhnutné, pretože my musíme zohľadniť aj ich názory. A nemyslím si, že dôjde k oneskoreniu, pretože tu hovoríme o veľmi dôležitom právnom nástroji a my, sa ho, nemô- my ho nemôžeme urýchlene zbaviť. Nie, my potrebujeme kvalitný e, právny nástroj pevný, ktorý by nám mal priniesť tie najlepšie možné výsledky. No a pokiaľ ide o smernicu, keďže tu ide o aplikáciu celej série opatrení v oblasti ochrany údajov, v oblasti e, súdnych a policajných orgánov, ja si myslím, že aj tu musíme garantovať istú mieru flexibility. Musíme sa snažiť nájsť istú rovnováhu medzi ľudskými právami, ochranou údajov a efektívnosťou práce, ktorú tieto orgány vykonávajú. To je mm, vlastne všetko, čo som chcel k tejto téme dodať. Dúfam, že som nič nevynechal. No a na záver by som vám chcel pripomenúť, že je nevyhnutná úzka spolupráca s inštitúciami a medzi inštitúciami. Ďakujem, pán minister Luka. A teraz na záver pani Lebaj generálna riaditeľka na komisii. Ďakujem pekne, pán predseda. Zareagujem na viaceré otázky, ktoré možno ešte neboli zodpovedané. Pani Anegrini, vy ste hovorili o subsidiarite. Takže stručne, tu chcem zdôrazniť článok 8 charty Tu je požiadavka rovnakej úrovne ochrany údajov v celej EÚ a treba to vidieť spolu s článkom 16 zmluvy o fungovaní EÚ, právnom, s právnym základom a zdôvodnením subsidiarity, tak ako to stojí za našim návrhom. Vy ste hovorili, že lutujete, že občan sa už nemôže obraniť, obratiť na svoj národný orgán ochrany údajov, ale ja musím povedať, že to nie je pravda. Občan sa vždy bude môcť obrátiť na svoj národný orgán ochrany údajov. No a tento národný orgán bude v kontakte s tým orgánom ochrany, ktorý bude mať e, vlastne, ktorý bude príslušný v danom konkrétnom prípade. Toto sme chceli e, zabezpečiť, aby teda naďalej sa občan mohol obrátiť na národný orgán, aby tento národný orgán ostal blízko občanov. Pani Getajzen k malým a stredným podnikom to je kritérium 250 zamestnancov. 250 zamestnancov, to je vlastne definícia malého a stredného podniku v EÚ. Je to veľmi jednoduchá definícia, ktorá je e, priateľná pre všetkých a je to základ viacerých opatrení a nariadení už v súčasnosti. Takže e, dá sa povedať, že tieto malé a stredné podniky nepodliehajú požiadavkám, čo sa týka mm, vypracovania dokumentov, tak ako to platí pre iné podniky, aj keď musia rešpektovať nariadenie. My sme e, vlastne zaviedli aj e, jeden jedno kritérium rizika. Vy ste na to poukázali. E, môže ísť o veľmi malý a stredný podnik, ktorý spracováva údaje možno aj e, citlivej povahy. A v našom nariadení je obsiahnutá výnimka. A síce, že takéto malé podniky, ktoré spracovávajú citlivé údaje, ak je to jadro ich činnosti, tak e, potom podliehajú ustanoveniam o ochrane e, platia pre nich tie zábezpeky, napríklad hodnotenie dopadu, e, pracovník pre zabezpečenie ochrany údajov, pretože to je jadro ich činnosti. Pán Kalíc, vy ste hovorili, že to znenie nie je veľmi presné, možno príliš e, voľné v niektorých článkoch. Je jasné, že e, budeme musieť ešte upresniť niektoré články a presne to robíme s, e, spolu s zákonodárcom. A väčšinou ide o takto uistiť užívateľov tohto nariadenia. Niektorí e, sa snažia pozerať na tú odvrátenú stránku nášho návrhu, aj keď treba povedať, že častokrát náš návrh je oveľa rozumnejší, ako si niektorí myslí, ale samozrejme treba to eventuálne upresniť a spravíme to ochotne. A tu sa spoliehame na konkrétne návrhy. Presun údajov do tretich krajín, o tom taktiež hovorila pani Allegrini. My sme sa naozaj pokúsili o zjednodušenie, ale súbežne o zaručenie ochrany. Ak ide o presun údajov do tretích krajín, tak eh, v prvom rade je tu ten postup zaručenia adekvátnosti. Teraz sa to racionalizuje, zjednodušuje a hlavne pre podniky, pre veľké podniky, ktoré musia mať záväzné pravidlá. Potom zábezpeky, eh, ktoré eh, majú byť obsiahnuté v zmluvách. Takže je tu viacero možností pri presune údajov a za, zároveň o, zaručiť vysokú úroveň ochrany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Lebaj. Chcem sa poďakovať aj pánovi Nikolau a pánovi Luka, aj pánovi Šulcovi. Sa chcem poďakovať za ten úvod. Ja myslím, že sme možno trošku v časovom eh, skutku Klze, aj keď e, zdá sa, že sa nám predsa len podarilo e, viac menej e, na čas teraz skončiť prvú časť a postiť sa do druhej. Tej bude predsedať kolega Jan Filip Albrecht, spravodajca zodpovedný za správu o nariadení za výbor LIBE. Takže pôjde o nový diskusný panel táto druhá časť do obednej časti potrvá až do pol jednej. Potom budeme mať prestávku na obed a ešte chcem pripomenúť, že pani Redingová, e, pani podpredsednička komisie, bude e, vlastne otvárať poobednú časť o tretej. Takže dovolte, aby som sa vám ešte raz poďakoval. Takže týmto sa púšťame do druhej časti. Dear ladies and gentlemen. Dámy a páni, dovolte, aby sme pokračovali. Dovolte, aby som všetkých privítal na tomto druhom paneli tohto spoločného parlamentného zasadnutia. Teším ma, že ste tu v takom hojnom počte. Čas beží a preto poďme do toho, aj preto, že by sme tu mali byť maximálne do pol jednej. E, treba myslieť aj na tlmočníkov. Aj oni sa potrebujú nájsť. Takže budeme tu do pol jednej. Takže ešte raz opakujem, že sa tlmočí do všetkých oficiálnych jazykov EÚ. Takže môžete počúvať vo vašom jazyku, môžete sa aj vyjadrovať vo vašom materinskom jazyku. Vítam tu naozaj ctených e, rečníkov, je ich 5, e, ide o harmonizované a posilnené práva a zásady ochrany údajov v prepojenom svete. Budeme musieť naozaj dodržiavať rečnícky čas, pretože viacerí sa budú chcieť vyjadriť a potom chcem dať priestor aj našim hosťom, aby mohli položiť prípadne otázky našim rečníkom. Myslím, že naozaj bude dosť podnetov. Teším sa na to, preto nechcem príliš dlho hovoriť. Ja ako spravodajca mám naozaj veľa príležitostí sa vyjadriť k tejto téme. Takže týmto bezodkladne dávam slovo ako prvej po mojej pravici pani Marietu Karamanli, je podpredsednička výboru pre európske záležitosti francúzského parlamentu a potom máme Gerita Hornunga z univerzity v Passau. Taktiež po mojej lavici Jean Gony, riaditeľ pre otázky súkromia v Microsoft Europe vedľa neho pani Nuria Rodríguez, vyššia pracovnička na, pre Európsku organizáciu spotrebiteľov a potom Simon Davis z londýnskej London School of Economics. Vítam všetkých prítomných, máte zhruba 8-10 minút. Takže najskôr pani Marieta Karamanli. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán spravodajca, vážení poslanci, poslankyne. Reforma Európskeho rámca ochrany osobných údajov prostredníctvom nariadenia a smernica. Návrh predložila Európska komisia, komisia v januári. Mm, musím povedať, že toto má veľký význam Týka sa to tak e, zásadných práv našich spoluobčanov a aj ich každodenného života, ale aj podnikov a správ. Právo na ochranu osobných údajov je obsiahnuté v článku 8 Európskej charty základných e, práv a e, teraz je táto charta vďaka Lisabonskej zmluve záväzná, taktiež je tu článok 16 zmluvy o fungovaní EÚ, takže Eh, digitálny svet úplne eh, zmenil našu prácu, náš každodenný život a mm, treba sa pri, prispôsobiť, pretože skutočne ide o revolúciu. Eh, napríklad sociálne siete, geolokalizácia, mm, cloud computing, spracovávanie údajov a tak ďalej. Európska komisia sa teda rozhodla pre návrh nariadenia a to nie je neutrálna voľba. Má to veľký dopad na harmonizáciu práv. Nariadenie sa bude priamo uplatňovať, to chcem len pripomenúť. A na rozdiel od súčasnej smernice nebude musieť byť e, nariadenie transponované do e, vnútroštátnych legislatív, takže ide o skutočnú harmonizáciu. Takže nehrozí, že by tu boli rozdiely, legislatívne rozdiely v jednotlivých členských krajinách. Harmonizácia sa týka tak teórie, ako aj praxe. A preto treba v prvom rade zdôrazniť, že návrh nariadenia e, naozaj je pokrokom a skutočne ide o zlepšenie práva na ochranu údajov v Európe. E, je to dlho očakávaný pokrok e, nové práva sú tu pre Eh, občanov, prenositeľnosť, eh, právo na zabudnutie, ale eh, sú tu ešte stále otázky ohľadne uplatňovania. Tu treba realisticky hovoriť o uplatňovaní. Právo na zabudnutie to ide ruka v ruke s tým, čo je v návrhu nariadenie v článku 17, právo na výmaz, Čiže dotknutá osoba bude môcť žiadať výmaz a e, zabraniť, bude môcť e, žiadať zabraneniu šíreniu. A to platí aj pre tretie strany, pretože tie musia byť informované o takejto požiadavke Takéto návrhy vytvárajú však e, oprávnené očakávania a na to musí európsky zákonodárca zareagovať, pretože sa tu bude hodnotiť e, právo vytvorenia operatívneho práva na zabudnutie. Bude to presne identifikované, to ešte nie je tak v tomto návrhu. A potom je tu Európsky kontrolór pre ochranu e, údajov, ktorý sa v marci 2012 vyjadril za jasné definície a povedal, že článok 17 musí byť prepracovaný. Potom prenositeľnosť údajov. Dotknutá osoba by mohla od e, prevádzkovateľa e, dostať akýsi štruktúrovaný e, spis, ale myslím, že aj tu by to bolo dobre upresniť. Ehm, neviem, či sa to má týkať iba prípadov, kedy je vyjadrený súhlas alebo je podpísaná zmluva. E, taktiež treba e, myslieť na dopad na schopnosť. To sú všetko témy, ktoré treba ešte prehlbiť. A potom chcem hovoriť o prehlbení existujúcich práv. To je taktiež výrazný pokrok, e, napríklad e, e, súhlas, právo na e, informácie, rozšírenie prístupu k údajom, taktiež e, rozšírené právo namietať. To všetko má e, znova nastoliť rovnováhu a e, vypracovať teda návrh, ktorý by bol v záujme občanov. Taktiež by mala byť komunikácia jasná s dotknutou osobou, zoznam informácií, ktoré majú byť poskytnuté, je predložený ak majú byť údaje postúpené e, tretej strane, tak musí byť dotknutá osoba informovaná, ale vždy musí byť poskytnutý explicitný súhlas, slobodný a informovaný. Takže nemôže byť nejaký tichý alebo pasívny súhlas, pretože z definície súhlas e, predpokladá aktívne kroky pre e, osoby, ktoré nemajú 13 rokov tu musí byť súhlas vyjadrený e, s odpovednou osobou, teda e, najčastejšie rodičom. Potom sú tu opatrenia, ktoré sa týkajú vytvárania profilov. Tu bude jasnejší rámec, definície budú rozšírené. Taktiež treba hovoriť o zabezpečení týchto práv. Reforma e, z veľkej časti spočíva na E, zvýšenej zodpovednosti zodpovednej osoby za spracovanie napríklad e, povinnosť informovať, povinnosť informovať o riziku zneužitia, taktiež e, akási koncentrácia kontrol na tie najcitlivejšie operácie. Návrh nariadenia prináša zásadné zmeny, čo sa týka informácií, ktoré majú byť poskytnuté dotknutým osobám. Je tu článok 12 návrhu nariadenia a tam sa hovorí o potrebe informovať e, osoby, taktiež e, informovať o zmluve, ak e, ide o predzmluvné podmienky alebo samotný výkon, taktiež e, doba uskladnenia údajov, uchovania údajov, možnosť sťažovať sa u kontrolóra, taktiež e, oprava údajov, ak ich neposkytla priamo dotknutá osoba. A návrh nariadenia taktiež e, vyžaduje od zodpovedného prevádzkovateľa, aby uplatňoval transparentne rôzne ustanovenia. Treba taktiež zvyšovať povedomie občanov, taktiež šíriť osvedčené postupy v podnikoch a e, správach, čiže posilnenie spolupráce, to naozaj je najdôležitejšie pri vytváraní nových práv. A tu e, naozaj treba zdôrazniť pokrok. Národné Orgány kontroly by mali zharmonizované a posilnené právomoci a taktiež by bola zaručená ich nezávislosť, čo je e, neodmysliteľné. Treba taktiež e, hovoriť o materiálnej stránke výkonu právomoci zodpovedný orgán v krajine ústredia, prevádzkovateľa. Tu e, sú ešte isté obavy pretože mohla by sa tu zvýšiť vzdialenosť medzi občanmi a zodpovedným orgánom a nebude ani posilnená úzka spolupráca medzi orgánmi. A preto by sme mohli mať akúsi nejaký pilotný orgán, pretože národný orgán by bol zodpovedný za sťažnosť e, občana a keby sa to týkalo viacerých členských krajín, tak by tu bol e, hlavný e, orgán, ktorý by mohol e, vyniesť aj sankcie. Každopádne EÚ musí vyhodnotiť jednotlivé alternatívy, vybrať si tú najúčinnejšiu pre občana. Pôvodný námrh komisie teda nie je ešte vyhovujúci a ešte predtým, ako skončím, vážený prítomný, dve pripomienky, pretože sa tu bráni harmonizovaným účinným právam. E, v návrhoch sa e, skoro systematicky využívajú e, implementačné a delegované akty komisiou, čo znamená, že návrhy nie sú dostatočne presné a treba to ešte upresniť v nariadení. A ešte jednu vec chcem vyjadriť. Legislatívny balík e, a celá reforma sa tu teraz rozdrobuje. Je tu e, reforma smernice a, a rámcového rozhodnutia, aj keď to naozaj e, kriti kritizoval Európsky ochranca údajov a preto treba paralelne skúmať tieto dva návrhy, ale zdá sa, že teraz to rokovanie je zablokované a preto je potrebné sa venovať týmto témam. A ešte chcem poukázať na to, že tieto návrhy sa nebudú vzťahovať ani na Europol, ani na Eurojust ani na e, orgány EÚ, ani na špecifické nástroje z oblasti e, policajnej a trestnej súdnej spolupráce, čo môže byť problematické. A preto chcem, aby sme sa ešte venovali týmto otázkam, aj keď chcem povedať, že v mnohých oblastiach bol dosiahnutý pokrok. Ale treba naozaj tomu ešte venovať pozornosť e, na výbore a aj na komisii. Ďakujem pekne. Tlmočníci eh, sa určite budú musieť vydýchať teraz. Po vašom príspevku viem, že je to pre všetkých, ktorí poprvýkrát prednášajú, je nové, ale je, je milé, keď budete uh, rozprávať pomalšie, ľahšie sa uh, to tlmočí. Uh, Ďakujem teda veľmi pekne. Teraz by som dal slovo Geritovi uh, Hornungovi, eh, ktorý um, pôsobí na univerzite v Pásau práve v tejto oblasti. Patril k výskumníkom, ktorí um, pripomienkovali návrh Európskej komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Mne tiež vyčítajú e, rýchlosť e, mojich e, prednášok. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj komisii za to, že nám toto navrhla. Budem sa v nasledujúcich minútach sústrediť na to, aby som popísal z môjho pohľadu tento návrh Európskej komisie Myslím si, že eh, by som sa mal skôr sústrediť na to, čo je nové v tomto návrhu. Ide o ustanovenie o profilovaní, je to krok vpred. Je to eh, eh, vlastne zbierka rôznych údajov o jednom jedinom individu, vytváranie to vytvorenie vlastne jeho profilu. Je to nová otázka, ale nie až tak úplne, pretože sa týka opatrení toho, čo sa stane potom Týka sa teda obmedzovania samotného profilovania, ale až e, to, čo sa stane e, nasledovne. Profilovanie samotné však už e, zdá sa byť problematické. Jeden dôležitý bod, ten sa týka úprav reštrikcií, obmedzení súhlasu. Ja si myslím, že e, treba presnejšie definovať, špecifikovať, v akých e, prípadoch e, značných nerovnovách treba toto uplatniť. Úvodné stanovenie 34 spomína určité prípady, ale myslím si, že by sme mali spomenúť aj ďalšie v tomto úvodnom ustanovení a takisto práva subjektu údajov by mohli e, byť veľmi pozitívne e, upravené e, určitými technológiami, ktoré zlepšujú ochranu údajov a privátnu sféru. Návrh komisie je v tejto oblasti dosť vágny, to považujem za škodu. Napríklad pokiaľ ide o také technológie ako anonymizácia a pseudonymizácia. Myslím, že nariadenie by nemalo spomínať iba vágnú povinnosť komisie a členských štátov po vzbudovať vytváranie takýchto nástrojov. My potrebujeme naozaj, myslím, ustanovenia týkajúca toho, kto má e, takéto, aká, aké orgány majú vydávať takéto e, certifikáty a Eh, pečate, ochrany údajov a takisto by sa malo eh, spomenúť, eh, aké sú právne dôsledky takýchto nástrojov. Aspoň z nemeckého pohľadu si myslím, že je dôležité toto presne upraviť. U nás sa o tom diskutuje. A členovia parlamentu sa jednoducho v Nemecku nedohodli na týchto bodoch, napríklad pretože nemáme legislatívu v tejto oblasti. Preto by komisia mala do samotného návrhu um, vložiť tieto body. A potom ďalšia otázka existujúcich aj navrhovaných práv e, sa týka problému e, vymožiteľnosti. You have such a mechanism. And independent supervisory bodies are an essential part of that enforcement mechanisms. A myslím si, že mechanizmus konzistencie v tejto oblasti sa zdá byť dosť problematický. Napríklad teda v tomto mieste je tam viacero problémov a na iných e, miestach. E, napríklad aj e, úplná nezávislosť je stanovená na národnej úrovni, ale v individuálnych prípadoch má potom konečné slovo Európska komisia. A ja si myslím, že tu je teda značná ne, E, jednotnosť v návrhu. Pokiaľ ide o nové práva ako právo na zabudnutie, a právo e, e, vyzvihnúť svoje údaje od jedného e, kontrolora a predniesť ich druhému. Ja si myslím, že je to veľmi dobrá novinka, ale nebudete tu mať nejakú, nejaký prechod v sociálnych sieťach, pokiaľ vaši priatelia zostanú niekde inde. Takže ak si vy zoberiete vaše údaje z Facebooku niekam inám, alebo vaši priateľ ostanú vo Facebooku, tak to nebude fungovať. Takže toto je aj otázka interoperability interoperability a komunikácie medzi rôznymi e, službami. Aj tieto otázky treba vyriešiť a tie e, nesúvisia iba s, úzko s otázkou ochrany údajov. E, právo na zabudnutie je príliš silnou formuláciou, pokiaľ ide o to, čo komisia navrhuje vo svojom návrhu. Pokiaľ ide o vysielanie údajov, keď máme informovať tých, ktorí budú nasledovne údaje vysielať, informovať všetkých ďalších eh, kontrolorov, ktorí majú ehm, potom spracovať údaje. No už ako to bude fungovať v praxi? Ide o údaje, ktoré sa zverejnili. Uh-huh. A ehm, keďže eh, sú verejné, je veľmi ťažké zistiť, ktoré tretie strany ich eh, spracovávajú. Takže skutočné problémy e, sú na tej substanciálnej úrovni. Vzniká tu konflikt na jednej strane medzi slobodou e, e, tlače a slobodami na ochradu, slobodami súvisiacimi s ochranou osobných údajov a podobne. Treba teda, aby komisia vyriešila tento základný problém. A ja si myslím, že ten hlavný problém spočíva v článku 80, ktorý spomína výnimky pre členské štáty týkajúce sa e, slobody tlače a e, e slobody prejavu. Nemôžete mať e, európske právo na zabudnutie a národné e, ustanovenia týkajúce sa napríklad slobody tlače a slobody prejavu, pretože tieto kontrolom dajú právo zapamätať si. A potom tu máme kolíziu medzi právom na zapamätanie si a právom na zabudnutie. Princípy, ktoré stojí za týmito právami, e, hlavne vyplývajú z aktuálnej smernice. Ja by som tu chcel spomenúť 2-3 body. E, právny e, základ by sme si tu mali udržať. Nemali by sme vychádzať za úrovni, z úrovne aplikability ak si myslíme, že máme údaje, ktoré nie sú dôležité a kontrolné orgány by eh, eh, mohli uvoľnenejším spôsobom ich eh, spracovávať. Nemali by sme o tomto rozhodovať v tomto rámci. A potom ďalšie problémy. V aktuálnom návrhu môže byť spracovanie údajov E, dôležité, pokiaľ sa vykonáva vo vernom e, záujme. To je veľmi e, široko koncipované, pokrytie napríklad tento, tento verejný záujem obzvlášť a článok 6.3 nespomína žiadne ďalšie požiadavky týkajúce sa zákonov únie alebo členských štátov. To je tiež veľmi vágne. Čo je verejný záujem a čo je úloha, ktorú teda si má plniť členský štát v tejto súvislosti. Ja teda navrhujem, aby sa e, e, e, vlastne zvážil prípad registra vydávania pasov. Takže akú úlohu majú členské štáty majú iba definovať určité veľmi e, široké e, ciele, e, vydávanie pasov a register tejto súvislosti, alebo majú špecifikovať detailné pravidlá, ako napríklad zbieranie údajov, ktoré údaje sa majú zbierať, na ako dlho ako to má vyzerať s transferom iným tretím osobám alebo verejným inštitúciám prístup tretích strán k registrom občanov členských štátov. Toto sú otázky, ktoré treba presnejšie formulovať neskôr. A aspoň podľa môjho názoru nie je momentálne jasné, aké, aká úloha tu presne pre členské štáty je. A potom, aký je legitímny záujem, ako sa to spomína v článku 6 pokiaľ ide o e, e, súkromnú e, stránku, ktorá, čo teda, ktorá, čo teda dáva kontrolorom právo konať, majú rozhodovať, čo je legitímne, čo nie v tejto súvislosti. Ja si myslím, že je to tiež potrebné špecifikovať, aký je právny vzťah medzi subjektom práv a kontrolórom Nemôžeme tu mať iba takto vágnu formuláciu legitímny záujem. Naozaj um, potrebujeme to špecifikovať. Um, takže tieto body a takisto ďalšie by sa mali uh, odraziť v nariadení a mali by tam byť špecifikovanejšie. Ja si teda myslím, že návrh komisie je neodôvodnenie uh, uh, otvorene formulovaný v týchto oblastiach. Uh, Celkovo si myslím, že komisia by získala veľa kompetencií, ktoré sú príliš e, obsiahle, pokiaľ sa týka e, e, primárneho práva. A to sa týka aj práv a princípov ochrany údajov. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much also. Ďakujem veľmi pekne aj za to, že e, ste e, sa pridržali časového rámca, ktorý ste mali stanovený. Teraz by sme dali slovo e, Jean Goniemu. Prepačte, stále znova sa mýlim. Je riaditeľom pre ochranu súkromia Microsoft Europe. V minulosti tiež pracoval pre francúzske DP učil na rôznych eh, univerzitách, a eh, takže pôsobil v rôznych oblastiach. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Využijem možnosť hovoriť po francúzsky. Pokúsim sa nehovoriť veľmi rýchlo a zameriam sa na niekoľko bodov. Ďakujem, eh, vážený pán spravodajca, vítam všetkých prítomných. Aj keď budem hovoriť o, po francúzsky, tak predsa len sem tam padne nejaké uh, Eh, anglické slovo, pretože je ľahšie hovoriť o, o Data Protection Officer, ako to povedať po francúzsky. Keď sa pozriem na nadpis týchto dvoch dní, budovanie e, dôvery, building trust po anglicky. A presne o to nám ide podnikom, združeniam spotrebiteľov, poslancom hlavne v rýchlo meniacom sa svete. Je tu cloud computing a ďalšie nové technológie a ani nevieme, čo bude o pár rokov. Potom sú tu Twitter a Facebook, ktoré ešte pred troma rokmi napríklad neexistovali a preto nový právny rámec musí vytvoriť naozaj dôveru pre nadchádzajúcich 20 rokov legislatíva má už 17 rokov a preto musíme byť ambiciózni. Je to určujúce pri nadchádzajúcich 20 rokov. Keď som pracoval vo Francúzsku, tak e, to bolo v roku 2001. Odtedy sa mnohé zmenilo a naozaj je e, pre mňa úžasné môcť hovoriť o týchto témach na pôde Európskeho parlamentu. E, štyri pripomienky a zmestím sa do desiatich minút. Môžete byť kľudní. Poprvé, keď hovoríme o podniku, či už je to malý a stredný podnik, alebo Microsoft, alebo nejaký jednotlivec, a chceme budovať dôveru, tak eh, pravidlá hry musia byť jasné. To je zásadné. Nemôžeme eh, hrať nejakú hru, ak vopred eh, maximálne možne nepoznáme pravidlá hry. A preto musíme zdôrazniť to, čo musí figurovať v návrhoch komisie. Je dôležité mať skutočnú harmonizáciu. Poprvé, všetky podniky, ale nie len podniky, sú eh, naozaj za nariadenie pretože z toho vyplýva maximálna harmonizácia, ale ja si kladiem otázky napríklad, čo je dobrá harmonizácia. Mm, je niekoľko možných odpovedí, ale ja si myslím, pre skutočnú harmonizáciu je potrebný konsenzus, čo sa týka e, definície ústredia, main establishment po anglicky. Toto je podľa mňa priorita. Podniky naozaj musia byť v kontakte s jedným orgánom a je dôležité, aby tu bolo takéto jednotné kontaktné miesto, ale nie je to nemený scénár, môžeme si predstaviť primárne, sekundárne orgány, ale pravidla hry musia byť jasné, čiže hlavný orgán, to je veľmi dôležitá myšlienka. Ďalší príklad. Keď eh, ste tak e, prevádzkovateľom ako sprostredkovateľom, tak ako je to v prípade Microsoftu, ale naozaj je dôležité aby tu bol jeden hlavný prevádzkovateľ pretože sa to môže zo dňa na deň e, e, potom meniť a presne o to nám nejde. Chceme právnu istotu, viditeľnosť, predvídateľnosť. No a zatiaľ to neplatí pre podnik, ktorý je sprostredkovateľom a prevádzkovateľom. Čiže definíciu controller a processor po anglicky prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. Ja som veľmi rád, že je tu dokument, ktorý vypracoval Európsky parlament. E, je to dokument, e, ktorý má niekoľko dní. Prosím, prečítajte si ho, je vynikajúci a tam je e, veľmi potrebný na podrobný návrh zlepšenia v nariadenia. Tu sa jasne hovorí, že nová úloha pre kontrolóra údajov, čiže ten, ktorý kontroluje cieľ a prostriedky, to nie je možné pri cloud computingu, tu hranice nie sú jasné, pretože e, to je ťažké zadofinovať e, podmienky a prostriedky. Takže treba sa ešte raz pozrieť na túto definíciu a e, tento kontrolór by iba zadefinoval cieľ spracovania a taktiež jasne rozlíšiť úlohu prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. A ešte niekoľko dôležitých e, bodov, ale zopakujem, jasná definícia prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a taktiež e, to jednotné kontaktné miesto. Otázka e, dôvery ide ruka v ruke s otázkou sankcií. Čo sa stane, ak nebudeme dodržiavať pravidlá hry? A tu by sa malo niečo upresniť. Keď sa pozrieme na článok 69, správne sankcie, tak tu sa stíha nejaký úmysel spôsobiť zlo, keď sa nerešpektuje súkromie. To je podľa mňa normálne, ale tu sa počíta s postihom aj nedbalosti a tu chcem zdvihnúť prst, čo to znamená nedbalosť. Ak budeme stíhať podnik, pretože je nedbalý, tak eh, potom potrebujeme jasné kritéria, treba o nich hovoriť so všetkými zainteresovanými stranami. Nedbalosť by sa nemala stíhať, treba dokázať e, nedodržanie povinnosti. Pani Karamanli hovorila o delegovaných aktoch. Nebudem sa k ním vyjadrovať až na jednu pripomienku. Nemali by byť vnímané ako akási pokuta, Tie tvoria jadro návrhu a podliehajú delegovaným aktom, ale tie delegované akty nie sú veľmi známe, podliehajú technickým štandardom a rôznym neznámym ustanoveniam. Takže nie je možné stíhať podniky alebo e, jednotlivcov, ak e, vlastne nevieme viac Potrebujeme predvidateľnosť. Zabudnite, že hovorí Microsoft. Pozrime sa na malý podnik s 200-300 zamestnancami. Oni chcú vedieť, čo ich čaká v nadchádzajúcich 3-4 rokoch, aj keď už 2 roky je pre takýto typ podniku veľa. A ešte dve pripomienky v posledných troch minútach. Čo je taktiež dôležité pre dôveru, je motivácia. Uh, aby aktéry mali chuť spraviť viac, ako je v e, legislatívnom rámci. Takže e, aké si odmeny pre tých, ktorí sa budú dobre správať, nejaké osvedčenia, e, etické kódexy, tie by mali mať skutočnú váhu, aby boli všeobecne platné na európskej úrovni urobme krok vzad. Čo je v návrhu? Vytvára sa tu veľa nových práv pre dotknuté osoby. My sme všetci dotknuté osoby, spotrebovateľia, spotrebitelia, e, možnosť sťažnosti, právo na zabudnutie a tak ďalej. Ale podniky by nemali mať iba povinnosti, ale taktiež nové práva. A treba to upresniť, e, osvedčenia, etické kódexy, to musí ísť ruka v ruke so skutočnými stimulmi. A ešte v posledných dvoch minútach dovolte, aby som e, povedal niečo, čo je zásadné pre dôveru, aj keď to nie je súčasťou návrhu nariadenia, ale malo by to platiť všeobecne. Nie je možná dôvera bez transparentnosti Dôvera naozaj ide ruka v ruke s transparentnosťou. Niekedy e, sa to vlastne nedá ani napísať čierne na biele. E, treba to jednoducho budovať, ale možno, že by znenie mohlo donútiť niektorých aktérov k transparentnosti, preto je tu dôležitý napríklad článok 29 transparentnosť hlavne pri cloud computingu, pretože ten e, oblak nevždy je jasný. Takže je možné toto zaručiť aj v kombinácii so súkromným životom. Podnik e, musí zaručiť transparentnosť. Vy si môžete chrániť svoje súkromie, ale podnik musí byť transparentný. Microsoft toho spravil veľa, nebudem zachádzať do podrobností, takže treba rozvinúť tieto koncepty, pretože to je e, základ pre úspech tohto návrhu. Ďakujem pekne. Merci, monsieur Gonier. Ďakujem pekne, pán Gonie. Speaker now is Nuria Rodriguez. Teraz Nuria Rodriguez. právna poradkyňa Európskej organizácie pre spotrebiteľov BEUC, skratka. Takže nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne výboru uh, LIBE za uh, BEU, ktorý má 42 členov národných združení pre tých, ktorí nepoznajú BEUK, e, máme sídlo v Bruseli, zastupujeme 42 národných, e, vysoko e, vážených spotrebiteľských združení. Chcela by som tu spomenúť určité všeobecné úvahy týkajúce sa toho, aký je náš názor na tento veľmi nový návrh nariadenia. A chcela by som spomenúť určité detaily týkajúce sa e, práv e, subjektov, e, údajov. Ak bude mať čas, tak by som spomenula ešte niečo k právnym princípom a právnym základom týkajúcim sa spracovania údajov. Takže k tým všeobecným úvahám, k návrhu nariadenia, BEUK a spotrebiteľské asociácie ním zastupované veľmi vítajú tento návrh, ktorý predstavuje komisia v oblasti ochrany osobných údajov. Vo všeobecnosti si myslíme, že návrh predstavuje značné zlepšenie. Už e, to tu zaznelo viackrát dnes do poludnia. Je, ide teda o značné zlepšenie v porovnaní s aktuálnym stavom Tiež si myslíme, že návrh je vyvážený, pokiaľ ide o potrebu efektívneho systému ochrany údajov a na druhej strane preto, aby neboli e, firmy zaťažené nadmernou e, administratívnou záťažou. Výzvy e, vychádzajúce hlavne z, rôznych biznis modelov, ktoré vychádzajú zo spracovania údajov, Ehm, tými sa tu musíme zaoberať. Ehm, ochrana údajov je naozaj ehm, dôležitým právom, ktoré musíme chrániť. Iba a nemôžeme sa tomu vyhnúť iba preto, že teraz je naozaj možné zarobiť na tom, že človek sa vlastne spracováva, a vytvára profily z e, osobných údajov a podobne nedostatok transparentných informácií eh, zo strany eh, podnikov smerom k eh, občanom, ako sa nakladá s ich údajmi. Takže veľmi často spotrebiteľom nie je povedané, že ich údaje sa spracovávajú, zbierajú a dokonca, že sa s nimi obchoduje. A všetci momentálne sa s tým musíme zmieriť, nič iné robiť nemôžeme. Nie je tajomstvom, že nie je ľahko pochopiteľné pre primerného spotrebiteľa, ako e, veci v tejto oblasti fungujú, ako ochrániť e, svoju e, privátnu sféru v tejto oblasti, čo však spotrebitelia robia. E, jednoducho sa e, spolahnú, že štandardné nastavenie je e, to správne a preto ho používajú. Nepoznajú právny žargón, nevedia si teda poradiť v tejto oblasti. Niekedy ani právnici sa nevyznajú v týchto formuláciách a nie je to už obyčajný občan. Myslíme si preto, že aktuálny návrh eh, poskytuje zlepšenie. To ďakujeme komisii. Um, ide o to, že spotrebitelia majú byť ďalej lepšie informovaní o tom, ako sa nakladá s ich eh, údajmi. Návrh tiež zlepšuje situáciu spotrebiteľov, keď dôjde k porušeniu v tejto oblasti Ide tu o úpravu na horizontálnej úrovni, okrem toho, ako sa to upravuje momentálne. Takisto je tu právo asociácií, eh, aby mohli eh, vstupovať do hry. To tiež veľmi vítame. A teraz by som chcela eh, sa vyjadriť trošku detaľnejšie k zlepšenia, pokiaľ ide o práva subjektov údajov. Vítame to, že tu máme princíp transparentnosti v článku 11 a takisto, že sa posilňujú e, povinnosti v porovnaní s aktuálnou e, smernicou. Pokiaľ ide o to nové právo na zabudnutie, podporujeme e, zámer, ktorý za ním stojí, ktorého teda tie princípy, ktoré s tým sa spájajú Veľmi často sa hovorí, že toto právo sa zabúda v online prostredí, avšak je to dobrý návrh, lenže myslíme si, že tento koncept, koncept môže e, byť zavadzajúci pre spotrebiteľov, e, pretože ako to tu už zaznelo pred pár minutami, v praxi je veľmi veľa obmedzení e, na túto možnosť v aktuálnom digitálnom prostredí. Poprvé, právo na zabudnutie v určitých prípadoch nemusí byť kompatibilné s princípmi eh, slobodné, slobody vyjadrovania sa, aj keď implementácia práva na zabudnutie nemusí znamenať eh, nejaké eh, technické otázky v oblasti filtrovania komunikácie. A po druhé, nemusí byť e, možné e, informovať tretie strany a spomínať všetky e, možné linky, ktoré vznikli a podobne. Preto je dôležité, aby povinnosť pre kontrolorov sa vzťahovala iba na úsilie, aby nebola absolútnou Potrebujeme právnu e, istotu pre tento e, princíp. Právo na vymazanie osobných údajov je principiálne právo, pokiaľ ide o ochranu údajov. Pokiaľ ide o prenosnosť údajov, je to veľmi nové právo, ktoré e, teraz neexistovalo, ale súvisí s vývojom v oblasti informačných technológií. Ehm, Vítame túto, eh, túto novú možnosť, toto nové právo. Eh, dostali sme správu od našich členov, ktorá ukazuje, že momentálne kedykoľvek eh, na online platformách alebo sociálnych sieťach, e-mailových službách uchovávajú naši spotrebitelia údaje. Nie je im možné tieto údaje ľahko preniesť od jedného poskytovateľa služieb k druhému. Mnohí poskytovateľia služieb hovoria, že dáta im, tieto údaje im patria, že sú ich vlastníkmi. To nie je kompatibilné s právom spotrebiteľov kontrolovať svoje údaje a ich spracovávanie. Takisto to nie je ani vhodné pre konkurenciu medzi poskytovateľmi správ. To tiež je veľmi dôležité právo v oblasti telekomunikačných technológií. BEUK takisto víta práva týkajúce sa profilovania. Do určitej miery momentálne to už existuje v platnej smernici, ale je to v tomto návrhu lepšie rozvedené. Eh, modely eh, v oblasti reklamnej branže eh, sa na internete veľmi rozširujú v tejto oblasti a mnohí spotrebitelia vôbec o tom nevedia, obávajú sa ich, ale nevedia, ako to presne vyzerá, nepoznajú prínosy a negatíva toho, že sa vytvárajú ich profily Celkovo podporujeme e, návrh týkajúci sa vytvárania profilov, ale sú tu potrebné aj bližšie upresnenia, aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia budú môcť kontrolovať svoje e, údaje. E, malo by sa tu spomínať aj právo na to, aby spotrebitelia boli vhodne informovaní o opatreniach, ktoré sa v tejto oblasti používajú, aj o dopadoch, ktoré tieto veci majú na e, subjekt. A takisto pokiaľ ide o notifikáciu e, o porušení, um, spotrebitelia by mohli utrpieť rovnako veľkú škodu alebo ešte väčšiu škodu, ak sa napríklad zverne údaje o ich bankovom účte než keby, sa, než keby došlo k porušeniu e, týkajúcich sa ich telefónnych e, účtov. Takže mm, podporujeme tento návrh e, v tejto súvislosti. Malo by sa im oznámiť iba, mali by sa im oznamovať iba prí, prípady, kedy dôjde k porušeniu, ktoré má negatívny vplyv na spotrebiteľov, tak aby títo neboli zahltení nadmerným počtom informáciami, informácií a notifikácií. Eh, takisto eh, by sa mala eh, kompenzovať škoda, ktorá im v tejto súvislosti vznikla. myslím, že by sa tu mal vytvoriť aj správny súdny systém, ktorý by vstúpil do hry týkajúci sa kompenzácií za poškodenie Eh, osobných eh, údajov. Myslíme si, že by sa tu mali vytvoriť eh, všeobecné princípy, aby bolo možné takisto aj kolektívne žiadať Eh, eh, kompenzáciu za eh, vzniknuté škody. Myslím, že som teraz už vyčerpala rečnícky čas, ktorý som mala k dispozícii, takže na záver by som sa vám chcela iba poďakovať za tento návrh. Teším sa na otázky, ktoré mi možno položíte a teším sa na zmysluplnú diskusiu. Ďakujem. Thank you also. Ďakujem. Teraz v neposlednom rade profesor Simon Davis z London School of Economics je známy svojim výskumom v oblasti súkromia a ochrany údajov. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať tomuto výboru LIBE a Európskemu parlamentu za zorganizovanie takéhoto zasadnutia. Čiže stručne, na začiatku e, leta spravodajcovia pre e, nariadenie a smernicu ma e, poverili hodnotením nariadenia vo vzťahu s viacerými aktérmi. A výsledok nie je presne taký, aký som očakávala. Ja vysvetlím prečo. Pôvodne išlo o takú tradičnú konzultáciu, takú tradičnú akademickú analýzu. Bola tu naozaj veľká reakcia. Dozvedela sa o tom aj komisia, ale my sme sa museli pustiť do niečoho dlhodobejšieho, neformálnejšieho, ale najskôr dobré správy. V lete sa hovorilo nie o obvyklých e, podozrivých, ale ja som bol v kontakte s dvoma, troma tisícmi jednotlivcami. Išlo o verejné stretnutia. Išlo o to zistiť, e, čo si myslí o návrhoch verejnosť dobrá správa je nasledovná. Tie zásady sú solidné a základy nariadenia zdá sa, že sú všeobecne podporované aj skeptikmi. Taktiež sa zdá, že infraštruktúra pre ochranu údajov v Európe taktiež má podporu, naozaj väčšinu, väčšinovú podporu. Takže toľko k dobrým správam. Ale je tu istá komplexnosť, e, teda, že nie je dohoda o nejakých špecifických e, ustanoveniach nariadenia medzi zainteresovanými stranami. A možno, že to vyplýva z minulosti. Od e, smernice z 95. naozaj sa zvyšilo povedomie o dohľade štátu. Najčastejšie sa k tomuto návrhu vyjadruje súkromný sektor ale my na London School of Economics sme sa zameriavali hlavne na verejný sektor. Takže kontrola dohľadu to je niečo, čo najviac znepokojuje verejnosť a potvrdzujú to aj prieskumy. Takže treba tu naozaj presvedčiť verejnosť, že sa to rieši. A taktiež je tu pocit istého zlyhania, pretože to isté neplatí v EÚ, v celej EÚ. Aj keď takéto nálady neprevládajú napríklad v Nemecku alebo v škandinávskych krajinách alebo čo je len vo Francúzsku. Ale vo zvyšku Európy takéto pocity prevládajú tak všeobecne. Ono, že to hraničí s cynizmom. Od 1995. teda máme takéto dedičstvo a to ovplyvňuje vnímanie verejnosti. No ale od verejnosti závisí podpora jednotlivých aktérov. Ja som sa chcel zamyslieť nad tými základnými otázkami, ktoré súvisia s týmto návrhom nariadenia a e, dospel som k zaujímavým výsledkom a platia pre všetkých aktérov. Ale naozaj chcem vypichnúť niečo, čo je zásadné pre akúkoľvek diskusiu o mechanizme. Je to niečo, čo môžem opísať ako e, univerzálne pravidlo, akési fyzikálne pravidlo. A je následovné. Vždy, keď e, verejná eh, verejnosť eh, žiada o presnejšiu definíciu tak eh, zdá sa, že podniky chcú presný opak. A to platí aj naopak. Keď chcú podniky presnejšiu definíciu, tak Verejnosť chce e, voľnejšiu definíciu. Nebudem z toho vyvádzať nejaké závery, ale chcem navrhnúť niečo, čo dám aj čierne na biele. Teda, aby sme sa odklonili od e, polemizovania a prešli k jadru veci. Nebude to jednoduché. Ale v podstate tom spočíva náš problém. Je tu 28 zásadných bodov, ktoré e, všeobecne platia pre nariadenia. Všetci sa zhodli, že tie definície musia byť presnejšie, že musia byť E, vyššia transparentnosť a e, na prvom mieste by z hľadiska verejnosti bola úloha Národného orgánu ochrany údajov. Nede iba o právomoci takéhoto orgánu, ale aj akási vytrvačnosť alebo konzistentnosť, e, technická gramotnosť. Toto najviac znepokojuje verejnosť. Potom rozhodné právo. To je e, e, starý známy strašiak potom transpozícia do národnej legislatívy a súlad. Ale môžeme sa pozrieť aj na detaily, keď e, zainteresované strany hovorili napríklad o nastaviteľných parametroch e, súkromia, tak e, opäť e, sa tu vynorili argumenty z minulosti, ale ľudia chcú vidieť hmatateľné dôkazy. Ale vyplýva tu podľa mňa z jeden jednoduchý odkaz a potvrdili to aj viacerí rečníci tu dnes. Delegované akty e, naozaj do sebou prinášajú nedôveru a cynizmus, nie je tu transparentnosť, e, férovosť, konzistentnosť. Takže naozaj treba spraviť oveľa viac pri zadefinovaní delegovaných aktov sekundárneho postupu. Treba poskytnúť záruky, aby tento postup bol naozaj zárukou dobrého výsledku. Mohol by som dlho hovoriť o výsledkoch tohto postupu, aj keď tento postup ešte bude počas jesene pokračovať. Ale naozaj e, to, čo som povedal teraz v závere o delegovaných aktov, je zásadné pre úspech tohto nariadenia. Thank you very much. Ďakujem pekne. Many, uh, very interesting... Naozaj odznelo veľa zaujímavého. Dúfam, že to rozprúdi diskusiu. Máme teraz už žiadosti o, o slovo zo strany národných poslancov, ako aj europoslancov. Zdá sa, že ďalšie žiadosti prichádzajú. Už máme teda nie dve, ale tri. Najskôr Gerold Reichenbach z nemeckého Bundestagu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Z nášho hľadiska neplatí to iba pre našu politickú skupinu. E, teda je jasná potreba harmonizácie. Údaje naozaj vládnu tomuto svetu, hlavne agregované údaje, pretože predstavujú e, ekonomické výhody. Ale my tu nejednáme iba so e, surovinou. Musíme stanoviť rámec. A dá sa toho veľa povedať, pretože v mnohých bodoch je nariadenie správne, ale v iných musí byť e, vylepšené. Takže najskôr poviem, že musí byť jasné, že nariadenie sa nevzťahuje iba na spracovávanie údajov, ale aj na e, zmluvný kontext, kedy e, e sa poskytujú e, služby aby sa zabránilo tomu, aby napríklad sociálne siete nespadali pod toto nariadenie. Nariadenie v súčasnej forme pri spracovávaní musí platiť v cezhraničnom kontexte. A taktiež treba jasne povedať, že keď nariadenie má byť príkladné, tak potom nie je možné, aby napríklad Európska komisia e, bola vyňatá z platnosti, pretože by to podkopávalo e, dôver, dôveryhodnosť e, k prenositeľnosti. To je naozaj zásadné pri tomto nariadení, pretože e, je to niečo, čo sa týka aj budúcnosti. Nie je to iba e, v kontexte sociálnych sietí, ale internet e, spravuje čím ďalej, tým viac rôzne oblasti nášho života. Napríklad Connected Cars, vlastné údaje, ktoré sa na toto používajú. No a treba zaručiť tú prenositeľnosť, pretože je tu kontext dovozu, vývozu a preto je to e, jeden z ústredných bodov. A ešte na záver. A potom niečo poviem k uplatňovaniu otázka detí z môjho hľadiska a z hľadiska Nemecka to tu nie je jasne zadefinované. Treba sa riadiť tým, čo sa e, vlastne už robí v jednotlivých členských krajinách. A vytváranie profilov pri deťoch by malo byť úplne zakázané. Keď e, e vlastne ide o osoby, ktoré sa ešte rozvíjajú. Takže tu by profilovanie vôbec nemalo byť možné. A ešte niečo, o čom hovorila pani Rodriguez. Taktiež e, odškodňovanie je dôležité aj pri nemateriálnych škodách. pretože niekedy sa tie škody môžu prejaviť oveľa neskôr a môžu byť na nemateriálnej alebo psychologickej úrovni. Ja nerozumiem, prečo by tu mali platiť iné pravidlá ako e, v iných oblastiach európskeho konkurenčného práva. Tie najvyššie e, postihy by mali byť porovnateľné s konkurenčným právom. Takže malo by sa to tu skôr rozšíriť, aby to naozaj bolo zosúladené s tým, e, čo je pri konkurenčnom práve. Platí to pre digitálnu aj analógovú oblasť. Ďakujem pekne. Ak sa ešte chcete vyjadriť, vedzte, že máte stále možnosť. Môžete vyplniť to tlačivo, ten formulár, alebo europoslanci sa môžu iba prihlásiť s vyhnutím ruky. Teraz pán Kalich eh, z Polského Sejmu pracuje pre výbor pre eh, osobné slobody. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste odprezentovali túto tému. Ľutujem, že sa opäť hlasím o slovo, ale ja som otcom polskej legislatívy pre ochranu údajov a bol som aj ministrom vnútra, takže som e, videl obidve stránky. Teraz predsedám výboru pre ľudské práva, preto možno poprosím o zhovývavosť. Pán Hornung povedal, že e, tu nie sú účinné kontrolné mechanizmy. To je veľmi dôležité, dôležitý bod. Pani Karamanli povedala opak. Povedala, že všetci spracovávateľia údajov by boli pod kontrolou. A pán Davis povedal, že dôležitá otázka, alebo zásadná otázka je otázka toho, ako sa európska spoločnosť vysporiada s dôsledkami tohto nariadenia. Ak dovolíte, položím niekoľko otázok všetkým rečníkom. Rozsah pôsobnosti tohto e, nariadenia nie je presný. Čo znamená poskytovanie služ, služieb e, nejakou správou, ktorá je mimo EÚ? Nevieme správcovia najčastejšie sú v tretich krajinách. No a tieto krajiny sa nejako nesnažia uzavrieť dohody o ochrane údajov z EÚ, aj keď by to bolo asi vhodné, hlavne vo svetle nariadenia. A taktiež sa pýtam, čo znamená odvolávka na dotknuté osoby mimo EÚ. Ide o osoby, ktoré nie sú občanmi EÚ, ale dočasne sa zdržiavajú na území EÚ? Alebo ak nie, tak čo to znamená? Polsko je čím ďalej tým viac krajinou imigrácie z východu prichádzajú neustále noví imigranti, takže je dôležitá otázka ochrana, ochrany údajov. A ešte k tomu, čo povedal pán Hornung. Takéto dotknuté osoby, e, ktoré nie sú občanmi EÚ, si budú môcť ťažko uplatňovať svoje práva, ktoré im vyplývajú z tohto nariadenia. Európsky správcovia budú vlastne musieť platiť viac kvôli tomuto nariadeniu, ale to nebude platiť pre tých správcov, ktorí sú mimo EÚ, takže to vlastne kriví hospodárskú súťaž. A ďalšia otázka. Pýtam sa, či sú tu mechanizmy, ktoré by zabezpečili, že sa to bude účinne uplatňovať, alebo to otvára dvere obchádzaniu zákona? Ďakujem pekne, to sú dôležité otázky. Teraz e, zástupca Španielského kongresu. Gracias. Ďakujem, ďakujem. Pán predsedajúci, ja by som chcela reagovať na to, čo povedal pán Davis, ktorý veľmi dobre pozná komparatívnu realitu. Určite viete, že Španielský úrad pre ochranu údajov funguje veľmi dobre a je to doslova referencia pre ostatné európske štáty. Hovorím to preto, lebo nechcem, aby sme tu mali takú zjednodušenú víziu reality, čo nie je vždy to najlepšie. Španielská spoločnosť pozná a veľmi dobre e, prijala a uznáva túto e, autoritu a kompetentnosť v krajine, pretože efektívne, profesionálne pracuje, je to nezávislý orgán, má sankcii, má, má právomoci e, ukladať sankcie, spolupracuje s našimi súdmi v bežnej judikatúre a preto sme znepokojení nariadením e, európskym, ktoré chce vytvoriť e, jednotné okienko. E, virtuálne je to veľmi dobré opatrenie, ktoré môže znamenať jeden postup a môže to byť veľmi pozitívne pre podniky, ale aplikácia môže spôsobiť občanom isté problémy. Hneď to vysvetlím. E, Verím, že to môže spôsobiť problémy e, v tom zmysle, že sa tento orgán vzdiali od občanov, najmä v tých krajinách, kde je táto, e, tento orgán e, uznávaný a významný, čiže môže to viesť k stiaženiu tomuto prístupu de facto. Po druhé, môže to spôsobiť problémy, že vlastne Mm, sa nebudeme vedieť, čo robiť s uznesením, ktoré, alebo s riešením, ktoré vlastne bude potrebné poslať kompetentným orgánom, ak bude to iný orgán, ako je orgán v danom členskom štáte. Čo budeme s tým robiť? Máme sa obrátiť na súdy, nemôžeme sa na ne obrátiť, na aké súdy sa máme obrátiť a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že tu môže byť problém, a artikulácie medzi administratívnym a súdnym, e, súdnou zložkou moci. Nemôžeme nechať delegované akty komisii aj pre budúci vývoj. Toto musíme e, vyjasniť v samotnom nariadení, aké je možné riešenie, a tu skončím, rozlíšiť medzi aplikáciou pre firmy a podniky a aplikáciou určenou pre občanov alebo pre občanov by sa mali aplikovať vždy národné pravidlá. Takto to funguje aj v iných e, komunitárnych e, legislatívach, napríklad v oblasti poisťovní, bankovníctva, liekov a tak ďalej. Čiže máme príklady európskej legislatívy, ktorá nám môže byť v týchto prípadoch nápomocná. Ďakujem, pani Batet. A teraz Pani Sipel. Ďakujem pekne. Dve dodatočné otázky na dvoch rečníkov. Pani Karamanli, ak som vás správne pochopila, vy ste hovorili o tom, že by sa e, vytváranie profil, profilov malo obmedziť. Preto sa pýtam, e, v kontexte súhlasu, čo pod tým chápete, keď si niečo objednávam na internete, tak jasné, že tam e, uvedie moju adresu alebo e, údaje o e, bankovom konte, tak to môže vytvoriť poskytovateľ služby môj profil a začne mi ponúkať nejaké výrobky, ale je možné, že využije všetky moje objednávky, vytvorí profil a ten potom predá tretej strane. Ja sa pýtam, či sa teda má zar- zabrániť profilovaniu v istých kontextoch alebo akémukoľvek vytváraniu profilu. Vždy by bol potrebný súhlas a čo sa týka detí, tu by mal byť e, naozaj e, úplne prísny rámec a taktiež zástupca Microsoftu. Na vás sa chcem obratiť. Vy ste hovorili o e, postihoch, tie by som ja taktiež nechcela znížiť. <clears throat> A taktiež otázka e, stimulov, odmien. To by ma naozaj zaujímalo. Môžete o tom povedať viac, ak už dnes nejaký podnik by mal e, uplatňovať to, čo tu vzniká, tak je to naozaj chválihodné. Ale po prijatí alebo nadobudnutí platnosti tohto nariadenia vtedy by boli takéto stimuly dosť dôležité. Ak urobíte nejaký e, priestupok za e, volen, volantom, tak e, vás môžu e, stíhať. Mne sa to zdá normálne a preto by ma zaujímalo, čo si o tom myslíte. Teraz Timothy Kirkhoff za európskych konzervatívcov. Ďakujem, Jan. Mám otázku na Simona Davisa eh, k tomu výskumu, ktorý uskutočňuje. Ako viete, ja ako spravodajca sa venujem dohode o e, údajoch pasažierov. Ja viem, že Jan, ty si zodpovedný za vlastne zastrešovanie všetkých týchto otázok. A včera večer som bol na večeri, kde sa hovorilo o rastúcom počte e, stredisk e, vo svete, kde spracovávajú údaje vlastne vyžaduje si to strašne veľa energie, aj vody na chladenie, to som si dovčera neuvedomoval. Ja sa pýtam na rastúci objem údajov, aj objem spracovávaných údajov rastie, aj, aj ich obchodné využitie A taktiež e, sú tu opravnené prípady, napríklad <clears throat> ochrana pred terorizmom. Ale ja neviem, či, a hovorím ako skromný právnik, e, či ale žiaden právnik v podstate nie je skromný. Ale pýtam sa, či náhodou e, o 10-20 rokov nebudeme mať svet, kedy polovica obyvateľstva bude vlastne poskytovať údaje druhej polovici obyvateľstva, ktorá e, bude tieto údaje spracúvať a s nimi obchodovať. Neviem, je to svet, ktorý si vôbec niekto želá? A ja neustále vyplňam nejaké tlačiva vždy, keď niečo chcem, keď niečo kupujem, tak musím vyplniť tlačivo 20-30 otázok, 40 otázok o všetkom, čo si myslím, čo som. Neviem, či toto je budúcnosť, ale zaujímal by ma názor pána Davisa. Ďakujem pekne. A posledným rečníkom v tomto kole Sean Kelly za EPP, spravodajca stanoviska výboru learn. Ďakujem pekne. Prišiel som sem, aby som sa učil skôr, než aby som prednášal. Mám otázku pre pani Rodríguez. Povedala, že e, právo na e, byto, aby bol človek zabudnutý, môže byť v konflikte s právom na e, slobodu vyjadrovania, Zdá sa mi, že je tam určitý paradox a bolo zaujímavé ma, keby sa k nemu bližšie mohla vyjadriť. Ďakujem, to bola stručná otázka. Máme teda dosť času na odpovede na všetky otázky, ktoré zazneli na našich panelistov. Najskôr dostane eh, príležitosť eh, zareagovať pani Karamanli aj preto, eh, že musí skôr opustiť sálu, aby stihla, myslím, vlak do Paríža. Takže nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pán spravodajca. Ja budem hovoriť pomalšie, pretože som zvyknutá hovoriť rýchlejšie a ospravedlňujem sa, že musím skôr odísť, lebo my dnes v Národnom zhromaždení preberáme dôležitý text. Je to zmluva o stabilite európskej európskom riadení a je dôležité, aby väčšina e, tam bola. Je tu viacero otázok. Nemôžem odpovedať na všetky, ktoré tu odznili. Nazdávam sa však, že viacero prvkov nás vedie k istým zdieľaným obavám. Mm, v tomto zmysle by som povedala, že som tu aj preto, aby som tu aby som, v, Euro, v, aby som tu jednoducho tlmočila istú analýzu z francúzského parlamentu o týchto údajoch, osobných údajoch a ich ochrane. Najskôr pani Sipel, že ten vek by, E, ten, tá profiláž by mala byť zúžená. Samozrejme, že my máme záujem, aby to bolo veľmi dobre cielené a aby sme, pokiaľ ide o tú myšlienku právo na vymazanie, ale na zabudnutie, to je vlastne predloženie e, tejto myšlienky. Takže čím bude toto profilovanie zúženejšie a cielenejšie, tak tým efektívnejšie budeme môcť chrániť aj osobné údaje. Sú tu, pokiaľ ide o uznesenia, odporúčania, ktoré tu e, ktoré tu odzneli, tak to je takisto súvisí s otázkami Rady Európy. Ale myslím si, že aj správodajca sa sústreduje na tieto otázky a v ďalšej práci ešte spresní e, svoje, svoju správu naše analýzy a reflexiu sme možno skoncentrovali na to, by sme mali skoncentrovať na to, čo treba zlepšiť. Je tu veľa pozitívnych vecí, je dôležité pripomenúť to, ale viaceré vystúpenia smerujú do dvoch až troch oblastí. Poprvé, kontrolné mechanizmy, e, tie boli veľmi dobre vyjadrené a aplikačné pole. Tie sú navzájom prepojené. E, keď je aplikačné pole nepresné, tak to vytvára neistotu. My sme vo všetkých parlamentoch sa stretli s národnými orgánmi, ktoré sa dnes znepokojujú, pokiaľ ide o istú konkurenciu, nedostatok presnosti. Možno to by malo byť prehlbenejšie a rozanalizované, tak ako povedala španielská kolegyňa, aby sme sa nevzdialili a aby sme občana nevzdialili od národnej legislatívy. Mali by sme teda tam zapojiť aj národné orgány a občanov, čiže treba zachovať toto úzke prepojenie medzi občanmi a posilnením autority alebo teda orgánov, ktoré sú poverené národnou kontrolou. A ja si myslím, že práve toto E, by malo byť tým nevyhnutným prepojením. No a na záver je dôležité a zároveň sme videli, že tu ide o zvýšenú mieru zodpovednosti, ktorá vyplýva z dôvery, ale na druhej strane dnes sa dožadujeme aj transparentnosti. E, to v texte nie je e, dostatočne zdôraznené. Potom vzájomná prepojenosť. Nezabúdajme, že nariadenie je zákonom a že mal by byť pochopiteľný pre všetkých. A potom je tu ešte konkrétnosť, teda čím je zákon jednoduchší, tým väčšiu mieru aplikovateľnosti a súhlasu má. A na záver chcem pripomenúť otázku efektívnosti. Ak nejaký orgán ktorý je pilotným orgánom na európskej úrovni a spolupracuje s inými národnými orgánmi, my musíme sa snažiť o efektívnosť a o ochranu, obranu občanov. A to by malo byť v e, prvoradé v tých technických ustanoveniach, ktoré sa budú aplikovať e, v záujme efektívnosti tohto textu na území Európskej únie. Ďakujem. Um, quite, uh, of... Dosť veľa otázok eh, zaznelo aj pre eh, Gerita Hanunga, takže myslím, že teraz eh, budete mať možnosť na ne zareagovať. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som sa venovať dvom, trom otázkam. V prvom rade stručne veľmi Eh, podporujem to, čo povedal pán Reichenbach eh, v súvislosti s eh, inštitúciami spoločenstva. Mali by sme ich zahrnúť do rámca ešte v rámci tohto legislatívneho procesu, ak by to bolo možné, alebo aj neskôr. Pokiaľ komisia je súčasťou aj Európia 21. storočia, takže malo by to byť zahrnuté do procesu a teraz by som sa chcel venovať tom trom otázkam, ktoré boli položené konkrétne mne. V prvom rade si myslím, že zachádzajú na drámec e, tematiky dnešného dňa. Nediskusovali sme e, teda o nich, e, pokiaľ ide o článok 3. Územnú platnosť to bude dôležitá téma. Právom ste povedali, že to bude dôležitá téma. Zajtra nemáme jednu, ale dve eh, témy, kedy sa budeme tým zaoberať, nie, nie je problémom článku 3 ani tak, či kontrola bude v rámci alebo eh, mimo EÚ. Eh, to by sme mali vyriešiť. Ale tiež by som povedal, že ani to, či nejaké individuum má svoje sídlo v EÚ e alebo nie. Budeme potrebovať určite e, toho bližšiu definíciu, čo znamená sídlo a e, podobne. A určite sa tým ešte budeme chvíľku zaoberať. Ale čo je hlavne problémom, je poskytovanie služby subjektu údajov v Únii, v rámci Únii. Takže e, poskytovateľ, e, ktorý je mimo EÚ, môže poskytovať službu niekomu, kto je e, v EÚ. Postačuje na to internetová stránka, ktorá je k dispozícii samozrejme na globálnej úrovni, alebo e, znamená, že e, tá internetová stránka je v jazyku e, občanov EÚ, alebo čo to znamená. A potom monitorovať e, správanie. E, kontrolór, ktorý monitoruje správanie niekoho, kto má e, sídlo v Únii. Tu si nie som celkom istý, čo e, to má znamenať. A potom druhá otázka sa týkala eh, eh, hospodárskej eh, súťaže a jej skreslenia pre firmy, ktoré sú v EÚ a mimo. Áno, k tomu dôjde, pretože ak my budeme mať prísnejšie pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, tak to určite bude mať vplyv na hospodárskú súťaž ale takúto situáciu máme, myslím, už teraz, takže Toľko k tomuto prvomu, ja by som sa chcel spýtať, čo je e, alternatívou. Alternatívou je iba e, globálna súťaž smerom na dol e, a to určite sa nikto z nás neželá. A potom mechanizmy vymáhateľnosti, či sú efektívne. Ja si myslím, že navrhuje sa tu určite zlepšenie kompetencie sú tam eh, detailne popisované. Pokiaľ ide o mechanizmus konzistentnosti, nie. Eh, ten je naozaj eh, záťažou, je komplikovaný. Už som sa vyjadril ku kompetenciám komisie. Myslím si, že by sme potrebovali niečo, čo by zlepšovalo článok 29 alebo skupinu, Európsku skupinu na ochranu údajov pokiaľ ide o rozhodovanie o otázok, e, jednotlivých otázok. Pokiaľ ide o e, sankcie v oblasti vymáhania, e, tu je zlepšenie, ale závisí to všetko od zdrojov, ktoré budú mať národné orgány na ochranu osobných údajov k dispozícii a tie sú predmetom neustálých bojov na úrovni členských štátov. Chcel by som spomenúť ešte ďalšiu otázku. Úloha súkromných e, strán. E, národné orgány na ochranu osobných údajov nebudú môcť e, samé o sebe sa e, zaoberať e, vymáhaním. Budeme sa teda musieť e, zaoberať úlohou tretích strán v tejto oblasti, ktorá súvisí s právami, s transparentnosťou. Úloha tretich strán e, tiež e, sa môže týkať aj e, rôznych pečatí a značiek ochrany údajov, ktoré budú dávať tretie strany. A potom aj pán Reichenbacher to spomenul, tretie strany môžu predstavovať tiež konkurentov, ktorí vlastne akceptujú pravidlá ochrany údajov, uplatňujú ich. Takže v, aj v rámci sektoru e, hospodárskej e, súťaže by bolo e, dobré sa zaoberať e, týmito otázkami ochrany údajov, aby e, vlastne z týchto otázok mohla vznikať konkrétna výhoda. Ďakujem pekne. Ďakujem predtým, než slovo odovzdám Žanovi Goniemu. Chcel by som pripomenúť, že je tu možnosť ešte stále požiadať o rečnícky čas. Možno na konci ešte stále bude priestor eh, položiť otázku. Nech sa páči. Chcem sa poďakovať poslancom za to, že prišli, pretože je to jedinečná príležitosť. Ja som osobne veľmi poctený a je veľmi dôležité vypočuť si napríklad Polsko, Španielsko a zvyšok Európy. Ale dva body, ku ktorým sa chcem vyjadriť, vyjad... odpoviem aj pani Šipel na otázku. Je to niečo zásadné a povedala to španielská poslankyňa, žiaľ nepamätám si vaše meno, orgán, ktorý má posúdiť jednotlivý prípad a sú tu potom e, národné ustanovenia o ochrane údajov a týmto návrhom nariadenia. A ja som povedala, že dôležité pre mňa je m, mm, ústredie Ja však nemám konkrétnu odpoveď, to je na vás, e, poslancoch, ako e, sa to skombinuje. E, treba myslieť hlavne na to, že budeme mať nariadenie so svojou váhou, ale nemôže to byť v konflikte s jednotlivými vnútroštátnymi zákonmi o súkromí. A zásadné je aj následovné, ako občania v EÚ môžu účinne sa dožadovať svojich práv. A taktiež všetky podniky musia mať k dispozícii niečo jednoduché. Áno, som za to jednotné kontaktné miesto. To je, to je úžasné, treba to podporiť, aj keď to nebude jednoduché. A ja myslím, že bežného občana nezaujímajú rozdiely medzi členskými krajinami. On chce e, mať rýchlu odpoveď a chce, aby to bolo skoordinované v celej EÚ, ak je to možné. Takže poviem iba, že je to veľmi dôležité, ale je to na parlamente, na komisii, na členských krajinách. E, oni musia nájsť odpovede. Ale myslím, že sa o tom v súčasnosti diskutuje alebo diskutovať bude. Ďalšia vec. Transparentnosť, otázka pani Šipel. Ja som rád, že to môžem upresniť. Je normálne dodržiavať zákon, ale taktiež je pozitívne, že aktéry ktorí vyvíjajú svoju vlastnú prax, môžu byť uznaní. A nadviažem aj na nemeckého poslanca. E, on hovoril o sankciách. Ja som veľmi rád, že sú tu dosť prísne postihy, ktoré sa inšpirovali konkurenčným právom 0,5, e, 1% a tak ďalej celosvetového obratu. Viete si predstaviť, koľko to predstavuje pre Microsoft. Mnohí aktéry nerešpektujú zákon a súkromie e, je, je zásadné. Musí existovať postihy, ale musí tu byť jasné, um, jasný rámec uh, e, odstupňovania aj, aj polahčujúce okolnosti, tak povediac. A k tým stimulom treba to vidieť aj vo svetle článkov 38-39 nariadenia, etický kódex a osvedčenia. My sme hovorili o e, tých e, pečatiach pre, pre zaručenie súkromia, ale tieto články 38-39 <clears throat> Neviem si predstaviť, že e, by sa tomu venovali mnohé podniky, aj keď to je polutovania hodné. Ak teda chceme hovoriť o stum, stimuloch, tak e, podnik naozaj musí mať záujem o osvedčenie a etický kódex, ale to v súčasnosti tak nie je, pretože to nie je záväzné a e, mechanizmus e, konzistentnosti, to je trošku ťažkopádne a stlhavé. Ono sa to o dva roky zmení, ale tieto osvedčenia, etické kódexy musia mať európsku, ak nie celosvetovú platnosť. To tak taktiež nie je. A, a ja vždy hovorím o jednom príklade e, Microsoftu, Šlezisku Holštajnsku sme vyvinuli Europrice Certification e, Label, teda získali sme túto cenu, e, ktorá za výrobok, ktorý nás stal 50 tisíc eur. Viete si predstaviť, koľko to môže stáť, preto ma teší to, to uznanie a, a eventuálne e, ocenenie. Hlavne, ak sa podnik snaží o transparentnosť, je samozrejme normálne e, rešpektovať právo, ale aj tie stimuly sú dôležité, pretože iba tak budú vznikať e, výrobky, ktoré e, prispejú k transparentnému spracovávaniu údajov. A ešte jednu vec chcem povedať. Hovorilo sa o cloud computingu. E, Microsoft vždy pre cloud computing má trust center, nejaké stredisko, ktoré je zasvetené dôveryhodnosti. E, iné podniky to zatiaľ nemajú, ale vyzývam ich tomu, aby bolo jasné, kde sa koncentrujú údaje, kto má k ním prístup. Podniky e, musia byť ocenené, ak sa tomuto venujú, pretože inak to nik nebude robiť. Stojí to čas, peniaze, ale skončím tu, lebo by som o tom mohol hovoriť ešte celé hodiny. Ďakujem pekne. Teraz pani Núria Rodriguez. Sú tu otázky, ktoré boli priamo určené vám, myslím. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcela... Ja by som sa, sa chcela vyjadriť k tej téme jednotného okienka a k strachu, ktorý spotrebitelia, ktorí poskytujú svoje údaje, ktorí majú niekedy ťažkosti e, s kompenzáciou e, a s prístupom k orgánu, ktorý je poverený ochranou, ochranou údajov. Myslíme si, že e, tento pojem jediného okienka je na prvý pohľad e, pozitívny, ale návrh e, musí byť veľmi jasný, tak ako to tu odznelo dnes ráno. A samotná komisia sa znepokoje e, tým, že aj keď existuje toto jednotné alebo jediné okienko, tak Návrh musí v tomto prípade ubezpečiť spotrebiteľa, že sa môže obrátiť na krajinu, kde má trvalé bydlisko a to tam musí byť naformulované tak, aby ubezpečilo občana, že má na to jasné právo, jasne vyjadrené, aby e, orgány poverené ochranou údajov mohli tieto otázky riešiť, musí existovať spolupráca medzi viacerými inštitúciami, ktoré e, súvisia s ochranou údajov. Myslím si, že táto sieť už existuje a my by sme sa mali naučiť z vlastnej skúsenosti a využiť to, čo už existuje. Máme predsa siete e, orgánov poverených ochranou údajov spotrebiteľov, ale občania by mali mať právo obrátiť sa na tento orgán v krajine, svojho bydliska. E, druhá poznámka sa týka ochrany osobných údajov detí. E, v návrhu, pokiaľ ide o túto otázku, tak, a už to tu aj odznelo, že toto môže spôsobovať problémy a preto my musíme E, zabezpečiť, aby vlastne vytvorenie alebo e, zadefinovanie profilu pre deti s údajmi detí, aby to bolo zakázané. F e, zákaz v tomto návrhu, pokiaľ ide o implementáciu, môže byť problematická, pretože limitný vek v jednotlivých členských štátoch sa líši a to by mohlo viesť e, k tomu, že by to ešte zahrnulo aj ďalšie údaje. Čiže keď sa spracúvajú e, osobné údaje občanov technicky, tak by sme mali mať istotu, že to nespochybní spracúvanie ostatných údajov. A pokiaľ ide o otázky spojené s právom na vymazanie alebo zabudnutie, konkurencie, schopnosť a je potrebné nájsť tú istú rovnováhu medzi právom slobody vyjadrovania, Ja som sa nezmenila o žiadnom konkrétnom prípade, ale myslím si, že e, zachovávanie a teda uchovávanie údajov má svoje limity. Niekedy sa to vyrieši prirodzene, niekedy súdom, ale naozaj je dôležité nájsť rovnováhu medzi slobodou vyjadrovania, komunikáciou a informáciami, ktoré sa môžu zverejňovať a zverejňovanie osobných údajov, e, naň by sa malo vzťahovať právo na zabudnutie. A teraz mám jednu špecifickú otázku v tejto oblasti. Myslím, že to povedal pán Kelly, ktorý to zmienil. Thank you very much. Um... pokračovať, pokiaľ sa nechcete vyjadriť. Teda, uh, dobre, ďakujem. Uh, Takže napokon, Simon Davis, mohli by ste sa vyjadriť k otázkam, ktoré zazneli na vašu adresu. Dve veci. K tej poslednej otázke, ktorá zaznela mm, a bola smerovaná mne, otázka tých nekonečných rozmerov zbierania údajov, e, všetko, e, čo musia poskytovať e, ľudia. Moje kancelárie je poster a tam, je, tam sa spomína, že že do, e, že, že do nedávna, e, vlastne, že momentálne už e, užívateľa internetu absolútnu väčšinu o svojom živote dobrovoľne zverejnili a v blízkej budúcnosti už aj zvyšok budú ich vlády schopné zistiť. Ja si myslím, že je to aktuálny problém. Môže to byť veľmi Eh, zložité, pretože eh, spotrebitelia jednoducho už sú veľmi unavení, eh, pokiaľ ide o všetky tieto požiadavky. Sú jednotné kontaktné miesta, ale v s Bojnom kráľovstve napríklad sa diskutuje to v súvislosti s občianskými preukazmi Chceme, aby sme sa vyhli e, takejto verejnej kalamite v EÚ, preto by bolo dobré, aby sme sa naozaj zamysleli nad úrovňou regulácie um, Napríklad Majdex v Spojenom kráľovstve je snahou presunúť e, väčšinu práv e, jednotlivcom. Tu sú to dôležité inovácie, ku ktorým dochádza na celom svete, ale až tak sa o tom nevie, um, pokiaľ ide teda o veľké, eh, v porovnaní eh, s veľkými inštitucionálnymi riešeniami. Chcel by som parafrázovať pár uh, vecí ešte ako Európa strávi to, čo tu robíme, obzvlášť to, čo robíte vy. Uh, Eh, tým som nechcel povedať, eh, že eh, tu ide o diskreditáciu ochrany údajov alebo národné, národné orgány ochrany údajov alebo jednotlivci, že by tým boli poškodení. Môže to súvisieť s politikami, postupmi národných vlád, otázkami veľkého brata Veľa e, agentúr veľmi dobre e, postupuje a verejná mienka si to všíma. Ale otázkou je, mnohí e, tu sa zúčastňujú volieb a preto by bolo dobré, že eh, je, eh, keby, keby sa ukázalo, že otázka ochrany osobných údajov je naozaj otázkou eh, praktickou pre občanov. Napríklad, kto sa zaoberá údajmi firiem, ktoré pôsobia v daňových rajoch, alebo tých, ktorí e, vlastne dodržiavajú európske e, práva. Každý deň e, si ľudia prečítajú takéto prípady a veria tým možným prepojeniam a veria tomu, že európske právo je jednoducho obzvlášť veľké americké firmy, ktoré kradnú údaje, obchádzajú čo e, s týmto urobí toto nariadenie? E, žiada e, detaily, ale neposkytuje všeobecné uistenia, že kde si koniec koncov napokon tu bude mať nejaké riešenie. Ak chcete, aby občania vás podporili, toto sú dôležité otázky. A na záver, nie je to nejaké nariadenie o vydávaní e, e, osôb, o zatýkaní. E, pre právnikov je to ťažké diskutovať o takéto špecificite. Ak by o, také, o takomto niečo o takomto niečom to nariadenie bolo, tak by sme hovorili o dôkazoch a podobne. V tomto prípade ide o niečo, čo ovplyvňuje každodenný život každého občana. A to, čo tu chýba, je, aby sme dostali na, na palubu s nami aj občanov. Preto potrebujeme tu mať mechanizmy, ktoré by e, vysvetľovali, o čo to ide a vysvetľovali to um, obyčajným občanom. Ďakujem pekne. A teraz už máme posledné minúty. Uh, takže vyjadri sa baronesa Latvordová za EPP. Um, Ďakujem. E, Stručný komentár z mojej strany. Áno, súhlasím e, so Simonom Davisom, že by to malo ísť o komunikačnú kampaň aj v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami v tejto súvislosti. Ako spravodajkyňa e, správy na tému vytvárania profilov pred 3,5 rokmi na konci minulého mandátu išlo o správu z vlastnej iniciatívy, nebola prepojená s, žiadnou, s žiadnym legislatívnym návrhom. By som chcela povedať, povedať, že obzvlášť teda Gerhard eh, Horning eh, sa dotkol eh, tejto témy. Naozaj je tu určitý mentálny blok na strane komisie, keď si myslí, že iba pokiaľ by tu bol právny dopad, by bolo možné venovať sa téme vytvárania profilov. Inak nie. Ja dúfam, že je to niečo, čomu sa budeme venovať v procese, našom procese zaoberania sa touto e, e, legislatívou. Nehovorím, že e, vytváranie akéhokoľvek profilu malo byť aj zakázané, ale je potrebné, aby sa táto oblasť upravila, pretože je tu veľa oblastí, ktoré môžu byť potenciálne škodlivé. Sú tu otázky súkromnej sféry, aj keď teda tu nie sú nejaké zásadné právne dopady tejto súvislosti, ale komisia eh, každoročne trvala na tom, že vytváranie profilov eh, by sme mohli provať iba eh, v tom opačnom prípade. Ja, mm, mne sa zdá, že to celkom správne nechápe. Uh, u nás vo Veľkej Británii e, teda e, vláda robí profilovanie, e, ale aspoň si, aspoň si to prizná komisia. Komisia v tejto oblasti sa mi zdá, že je trošku slepá. Ďakujem pekne. Máme ešte trošku času, ale prosím, veľmi stručne iba reagujte. Pán Godi? Ešte raz ďakujem všetkým za to, že ste nám umožnili vyjadriť sa. Ja som naozaj veľmi prekvapený kvalitou a tým, že je tu veľa krajín zastúpených. Ešte veľmi stručne. Vy veľmi dobre viete, že prežívame istý dôležitý moment, dôležité okamihy, fantastické okamihy, a vy, poslanci, máte kľúče v rukách pri príjmaní legislatívy pre budúcnosť. Ja si myslím, že vaša úloha je ešte dôležitejšia preto, lebo je tu ten paradox, e, ten tzv. privacy paradox, to znamená, že európske občania by mali vedieť, čo to je privátnosť. Mali by vedieť, že údaje, ktoré sú každej na všetkých kanáloch, na internete a tak ďalej, treba európskych občanov vychovávať. Treba, aby pochopili, že e, dáta majú istú hodnotu, pretože ja si myslím, že ešte teraz e, si nie všetci uvedomujú skutočné riziká s tým spojené. Ďakujem. Yes, well, um, thank you very much, uh... Ďakujem veľmi pekne aj eh, publiku, aj organizátorom. Opäť súhlasím s, eh, so susedom. Je to naozaj veľmi dôležitý moment eh, pre návrh nariadenia v tejto oblasti. Je to veľmi kľúčový návrh na to, aby sme zabezpečili, že technologický rozvoj e, bude nasledovaný aj e, určitým ohraničením e, v digitálnom svete. Je naozaj neuveriteľné, ako rýchlo sa veci hýbu vpred v tom digitálnom svete a ako veľmi pomaly sa mení legislatíva. Z pohľadu spotrebiteľov je tento návrh veľmi dobrý. Zlepší značne aktuálnu situáciu spotrebiteľov v porovnaní s aktuálnym stavom, pretože zavádza nové práva v oblasti transparentnosti prístupu aj e, úprav v oblasti e, vymáhania práv, ak teda došlo k porušeniu práv spotrebiteľov. Návrh celkovo je veľmi pozitívny, ale sú tu určité otázky, ktoré e, treba definovať, e, upresniť. Je dôležité, aby právna istota sa e, posilnila. A napokon musím povedať, že my podporujeme viacerých eh, rečníkov, ktorí eh, eh, spomenuli, že veľmi veľa delegovaných aktov je rezervovaných komisií. Súhlasím, že komisia má výkonnú moc, ale mnohé z tých aktov, ktoré sa predpokladajú, zachádzajú priďaleko a na to, aby sa rozhodlo, ktoré sa majú e, povoliť a ktoré nie, by sme mali mať na pamäti, že ochrana údajov je základným právom. Ďakujem. No, snáď každý e, panelista má právo e, vyjadriť sa jednou vetou ešte. Veľmi stručne ja tiež vítam túto iniciatívu. Myslím si, že by sme mali vnímať ako príležitosť a mala by byť inovatívnou a pokiaľ ide o všetku tú právu, eh, prácu, ktorá už doteraz bola odvedená, myšlienka istoty, transparentnosti a zodpovednosti. Toto sa už stáva naozaj mantrou pre delegované akty, pre mechanizmy, ktoré nám poskytujú eh, vlastne uistenie, E, myslím si, že budú pokračovať diskusie s zainteresovanými stranami ďalej, takže ak by niekto e, z vás e, mal potrebu ma kontaktovať, myslím, že to bude jednoduché, prosím, neváhajte. Zo strany technológie pár slov. nech už eh, nazvete tieto technológie akokoľvek, eh, budú veľmi dôležité v budúcnosti na ochranu eh, osobných údajov na internete v budúcnosti, preto budeme musieť sa zaoberať aj tými, ktorí ich vyvíjajú a momentálne nie sú pokrytí v návrhu. Takisto už v štádiu výskumu a vývoja bude dôležité e, sa zaoberať otázkami ochrany osobných e, údajov e, pri vývoji nových produktov. To treba tiež spomenúť. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pani Karamanli už musela odísť skôr, ako sme spomenuli. Diskusia bude pokračovať ešte dnes popoludní, aj zajtra. Chcel by som vám povedať, že dnes o tretej sa tu opäť stretneme. E, túto časť otvorí Vivian Redingová, podpredsednička Európskej komisie. A pre tých e, e, z vás, e, ktorí by sa chceli ponoriť hlbšie do našej práce tu v Európskom parlamente, sú k dispozícii dnes tri pracovné dokumenty napravo od panelu. Jeden, sa týkajú smernice, druhé nariadenia. A potom, ako ukončíme toto zasadnutie k dispozícii e, členom e, Európskeho parlamentu, aj národných parlamentov, aj e, rečníkom, dnešného stretnutia bude k dispozícii obed formou švedských stolov vonku, takže ďakujem vám všetkým za pozornosť a končím túto časť nášho stretnutia.